Kära och Poslankyne, poslanci, hostia a účastníci, som veľmi rada, že vás môžem privítať na dnešnom spoločnom popoludnejšom zasadaní. Je to zasadanie medzi výborom LIBE a výborom pre práva žien. Dnes sa uskutoční po obede seminár a keď sa pozrieme na tému, tak vidíme, že budeme hovoriť o obchodovaní s ľuďmi, o boji proti tomuto fenoménu, jeho predchádzaní a o cestách, ako e, sa z neho vymaniť. Chceli by sme začať na čas a to súvisí s tým, že nás očaká veľmi zaujímavé popoludnie a okrem toho máme veľmi e, nabitý program dnes po obede. Mm, budeme tu mať úvodné slovo zo strany viacerých e, významných osobností, ktoré budú prezentovať svoje názory na obchodovanie s ľuďmi a ktorí budú hovoriť o tom, ako je možné riešiť tento problém. Chcela by som spomenúť tri krátke body predtým, ako začneme náš seminár. Najprv by som vás chcela informovať o tom, ako budeme postupovať. Vychádzame z toho, že eh, je to dokument, o ktorý sa opierame. Je to, je to, je to materiál komisie z, z marca 2009 a je to návrh smernice o predchádzaní obchodovaniu, obchodovaniu s ľuďmi. A potom je tu aj dokument z tohoto roku. Čo sa týka obetí obchodovania s ľuďmi, a keďže ide predovšetkým o ženy, respektíve mladé ženy a dievčatá, tak je to oblasť, kde majú kompetencie obidva výbory, teda výbor pre e, výbor LIVE a výbor FEM. My sme chceli naďalej úzko spolupracovať na tejto téme a tu sa budeme riadiť článkom 51 rokovacieho poriadku. Preto teda tento seminár organizujeme spoločne a ja ako predsedníčka výboru pre pra- ženské práva e, som zodpovedná za úvodné slovo a pani Kinga Gönz, ktorá je zodpovedná za e, výbor LIBE, potom uzatvorí tento seminár. Naša spoločná práca bude znamenať aj to, že tu budeme mať dvoch spravodajcov. Je to Anna Hed, to skupiny SND, ona bude zastupovať výbor LIBE a potom to bude pani Edith Bauer, ktorá je zo skupiny EPP a bude zastupovať výbor pre ženské práva. Naši spravodajcovia budú mať spoločnú zodpovednosť za vedenie jednotli- e, samotného semináru. Potom tu ešte sú určité programy, zmeny v programe zástupca španielského predsedníctva, pán Luis Aguilera Ruiz, bude, bude zastúpený iným zástupcom. Jakob Bratinský bude zastupovať Európsku komisiu. On je zodpovedný za jednotku, ktorá sa zoberá bojom proti organizovanému zločinu a nahradí pána Reinharda Grievela. Potom predsednička eh, pod, jedno z podvýborov v rámci eh, Rady Európy je tiež nahradená. Potom by som ešte chcela povedať jednu vec a síce by rečníci eh, dodržovali stanovený čas a keď potom pristúpime k diskusii, je dôležité si uvedomiť, aby v rámci diskusie rečníci nehovorili dlhšie ako dve minúty. To je veľmi dôležité, aby sme mali dostatok času na otázky a odpovede. Takže srdečne vás vítam na, ten, na tomto seminári. A teraz by som chcela slovo udeliť spravodajkyni vo výbore LIBE a slovo teraz pani Anna Hitt. Ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, ja a moja kolegyňa pani Bauer by sme vás chceli privítať tu dnes, toto popoludne. Pevne veríme, že si vypočujeme eh, rozličné návrhy a, a predstavy o tom, ako je možné bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi v Európe a na svete. Rok 2010 to je ten rok, kde teraz žijem a žiaľ sa stále obchoduje s ľuďmi a to napriek tomu, že Otrokárstvo sa zakázalo pred 250 rokmi. Ľudia sú nútení pracovať, alebo prostituovať, alebo žobrať. A častokrát majú dlh, ktorý musia splácať voči osobe, ktorá im dáva pozor. Obchodovanie s ľuďmi patrí medzi najvážnejšie zločiny na svete a žiaľ, táto forma kriminality sa naďalej rozširuje. Ide tu o závažné porušovanie ľudských práv a každý deň v Európskej únii sa snažíme bojovať pre tomuto fenoménu. Vieme, že chudoba a sociálna exklúzia to sú hlavné dôvody pre obchodovanie s ľuďmi. Potom je tu dopyt po sexuálnych službách a po lacnej pracovnej sile a to sú ďalšie problémy, ktoré toto ešte zhoršujú. To znamená, že musíme mať taký, taký, taký celkový náhľad vo všetkých oblastiach politiky, ktoré majú na toto dosah. To znamená, že to sa netýka iba trestného práva, ale aj migrácie, sociálnej politiky a tak ďalej. Dôležité je, aby všetky členské štáty sa snažili ísť rovnakým smerom prostredníctvom harmonizácie svojej legislatívy v tejto oblasti. Musíme zvýšiť ochranu pre obete a musíme si vymeniať skúsenosti a predovšetkým sa zamerať na prevenciu. Ako som už povedala, som veľmi rada, že dnes sa budeme zavrať toto tému a si vypočujeme názory rozličných aktérov ako organizácií, ktorí majú skúsenosti s obchodovaním s ľuďmi. A oni nám povedia, aká je ich predstava, ako by sme mohli posilniť našu legislatívu a zabrániť obchodovaniu s ľuďmi v Európe. Srdečne vítam všetkých rečníkov. Ešte by som chcela privítať skupinu návštevníkov, ktorú tu má pani Koraca Bild. A aj vás srdečne vítam. Dobre, teraz by som dala slovo zástupcovi komisie. Ďakujem pekne za pozvanie. Som veľmi poctený, že tu môžem zastupovať Európsku komisiu. A my oceňujeme tú skutočnosť, že naďalej sa tešíme silnej podpore Európskeho parlamentu pri, v boji proti obchodovaniu s ľuďmi a snažíme sa zaviesť novú modernú legislatívu, tak eh, ako aj môžeme takúto podporu vlastne teraz, táto podpora Ruského parlamentu vlastne sa, prekla, je, sa odráža v veľmi konkrétnom procese e, legisla, tvorby legislatívy, pretože už aj e, Ruský parlament je spolutvorcom e, legislatívy respektíve spolurozhodovateľom témy. Na dnešný deň sú naozaj veľmi vzrušujúce, takže ja sa sústredím predovšetkým na otázku legislatívy, aj keď e, samozrejme, že existuje množstvo iných oblastí. Ako viete, komisia navrhla návrh e, pre smernicu koncom marca a myslím si, že je veľmi dôležité nezabúdať, že že že to súviselo s eh, legislatívou o respektíve, že to bol prvý nástroj, ktorý predložila komisia v rámci Lisabonskej zmluvy a mm, proti eh, sexuálnemu vykorisťovaniu a pre komisárku Malström to bola mimoriadne dôležitá priorita mať tento návrh eh, čo najskôr k dispozícii. V podstate to bolo asi um, tesne mesiac potom, ako komisia nová vstúpila do svojho úradu. úradu. Um, postavené to je celé na návrhu z minulého roku, ale my sme už tedy počítali s tým, že bude to treba zlepšiť ehm, respektíve tie návrhy rady na zlepšenie sme do toho zapracovali a samozrejme, že sme už pracovali v, v zmysle Lisabonskej zmluvy, e, takže ide to smerom k prenasledovaniu e, páchateľov a ochrana, nekriminalizovanie e, z, e, obetí, ale práve e, ochrana obetí, to, čo bola predtým e, vlastne štandardná vec a otázky bez prevencie. My sme veľmi ďační španielskému predsedníctvu za efektívne e, rokovanie na rade, ktoré viedli k spoločnému prístupu, ktorý prijala rada minulý týždeň v piatok, ktorá zabezpečila aj teraz priestor pre veľmi dôkladné preskúmanie parlamentom a my vítame túto dobre načasovanú rozprávu, pretože to vytvára vynikajúci priestor pre diskusie. Aj dva výbory e, vlastne sa tu zúčastňujú, takže rôzne názory sa tu budú môcť prezentovať a odráziť. Komisia je celkom spokojná s výsledkom. Vieme, že náš text e, sa nejako výrazne zatiaľ nezmenil. A výsled, ako v rámci vstupu rady. Veríme, že Európsky parlament takisto môže do toho vniesť určité zlepšenie eh, v kontexte diskusí tie témy, o ktorých sme hovorili, aby som uvedol len tri veci. Jedna vec je otázka eh, extra teritoriálnej jurisdikcie. Si myslíme, že kvôli e, špecifickosti obchodovania s ľuďmi a páchatelia veľmi často sú osoby, ktorí sú e, náhodní rezidenti a, mm, alebo sú rezidentami a s, tie mm, e, zločiny sa páchajú mimo ich miesta trvalého pobytu. Takže tieto veci sú zodrazené aj v tejto legislatíve. Nie je to taký nejaký absolútne ex ortodoxný prístup, alebo že by to bola nejaká taká dontrína. Um, ale sú tam veľmi praktické veci aj z hľadiska efektívneho prenasledovania páchateľov a umožnenie konania orgánom činným trestom konaní. Potom po druhé je to otázka e, z práv, alebo práva na hajcu, ktorý je zdarma k dispozícii všetkým obetiam a napokon čo, to, čo sa môže javiť ako nudný byrokratický detail, detail my si myslíme, že ak e, hovoríme stále o politicky o tom, že potreba bojovať s korupciou a treba e, zlepšiť e, systém práce s informáciami, tak aby to, čo robíme, naozaj sme dosiahli pokrok. Ak niečo robíme, čo neprináša pokrok, tak máme to, je treba to zmeniť, takže je dôležité zabezpečiť eh, pravidelné podávanie správ členských štátov. Zároveň rešpektujeme, že členské štáty zase tiež nemajú, nechceme zaťažovať tým, aby zase neustále pripravovali správy alebo nejako pričasto, ale v rámci toho všetkého, čo hovorím, by som teda ešte chcel povedať, že napriek tomu, čo som všetkom povedal, komisia je veľmi spokojná a dúfame, že dohoda medzi obama zákonodárnymi orgánmi sa čoskoro dosiahne. Viem, že je tu veľmi veľa rečníkov, takže ja by som teraz skončil a chcel by som opäť zapakovať naše poďakovanie Európskeho parlamentu za veľmi um, naozaj tvorivý prístup v tomto procese. E, Ďakujem pekne. Teraz postupujem veľmi rýchlo ďalej a slovo dostane španielské predsedníctvo. Nech sa páči. Eh, hola, buenas tardes. Dobre popoludne. Najprv, ak mi sekretariat dovolí, eh, rada eh, by som eh, zopakovala, že som tu v mene Popuse Molinos, ktorá zastupuje španielské predsedníctvo. A najprv by som sa chcela poďakovať spravodajkyňam Anhera Edith Baver za organizovanie tohoto semináru a pozvanie na neho. Chcem sa poďakovať komisii a komisárke Cecilii Malstromovej za predloženie návrhu počas nášho predsedníctva, pretože bolo to naozaj potešením pracovať na eh, tejto téme. A nakoniec eh, chcem sa poďakovať aj eh, delegáciám a generálnu sekretár rady, pretože sa k nám pridali v našom úsilí mm, dopracovať tento návrh a dospieť k všeobecnej dohode v mm, piatok na e, Rade ministrov spravodlivosti v Luxembursku. E, na začiatok e, mojho vystúpenia chcem podať, že takéto druhy trestných činov sú už riešené v rámci rozhodnutí 2002 a je na to európsky predpis a terajší návrh komisie Ehm, vychádza z toho, čo bolo uvedené v predchádzajúcom návrhu e, predloženom v apríli 2009, ktorý vychádzal z toho, čo komisia nazvala 3P. E. Prevencia, persekúcia, teda stíhanie a punition, teda trestanie. Návrh tejto smernice bol predložený s cieľom harmonizovať e, a približiť národnú legislatívu a zlepšiť e, právny rámec, ktorý teraz existuje, tým, že e, založíme e, tzv. minimálne maximálne tresty, pretože sme my zrušili to pásmo trestných sadzieb, ktoré predtým existovalo v rámcovom rozhodnutí. A tiež to predstavuje zlepšenie legislatívnej techniky. Predtým rámcové rozhodnutie sa len odvolávalo na efektivnosť účinné, um, primerané a odradzajúce tresty. Bližšie tam neboli určené. V terajšom návrhu smernice, ktorý predložila komisia, e, sa zlepšujú práva obeti tým, že na jednej strane sa e, poskytujú aj e, opatrenia a prostriedky na pomoc a na podporu na psychologickú a lekárskú pomoc, a tiež na poskytnutie e, poučenia e, a vzdelávania a hlavne e, pre neplnoleté obete a na a tiež podporu obeťam, ktoré sú deťmi obeti. Osobitne, keď tieto obete sú nezledili, medzi týmito poslednými opatreniami chcem zdôrazniť e, dĺžku o zodpovednosti, ktorá je uvedená v terajšom návrhu, ktorou diskutovala rada, ktorá predstavuje mm, vyžadovanie zodpovednosti a oslobodenie od zodpovednosti u e, obeti, keďže sú oni e, obeťami mm, obchodu s ľuďmi tak e, sú oslobodené od zodpovednosti za trestné činy, ktoré spáchali v tejto súvislosti. Toto zahrňa aj e, možnosť e, vytipovania, využívania služieb, ktoré používajú obete trestného činu zlého zaobchádzania. Takže tu závisí od toho, či e, tá osoba, ktorej poskytuje e, tú službu, vie, že je obeťou e, tohoto trestného činu zlého zaobchádzania. A nakoniec je to aj vzdelávanie funkcionárov a osôb, ktoré budú v priamom kontakte s obeťami. Nakoniec by som rada zdôraznila tiež, že tento návrh zahrania novinky, ako napríklad zahrnutie dobrej vôle v obchodovaní s ľuďmi a tiež e, extrateritoriálna právna pôsobnosť. A týmto zriadujeme extrateritoriálnu povinnú právnu pôsobnosť pre občanov členských štátov, e, ktorí spáchajú trestný čin e, mimo územia svojho štátu. A nakoniec používanie technik vyšetrovania ktoré napríklad sa používajú pri odpočúvaní telefonických hovorov alebo napríklad e, sledovanie bankových e, účtov. Stručne by som chcela pokračovať e, v tom, že španielské predsedníctvo dosiahlo všeobecnú dohodu v Rade a teraz je to v rukách parlamentu a budúceho belgického predsedníctva, aby dokončilo tento text a dúfam, že to bude triumfom. Ďakujem pekne. A teraz zostane slovo belgické predsedníctvo a síce pani Charlotte Jensen. Nech sa páči. Merci. Bonjour à tous. Je voudrais d'abord remercier la, la commission Libé. Ďakujem. Chcela by som sa poďakovať obidvom výborom, ktoré organizujú toto podujatie, ako aj spra- obidvom spravodajkyniam, za to, že sme boli aj my pozvaní to mi nám teda umožňuje, aby som sa dnes s vami porozprávala o tom, aké sú predstavy belgického predsedníctva. Boj proti obchodovaniu s ľuďmi bude jednou z priorít nášho programu a my sme radi, že tento návrh smernice už bol minulý týždeň schválený v Rade. Našou prvou prioritou teda bude dialog s Európskym parlamentom a radi by sme boli, keby tento otvorený a konštruktívny dialog povedol k dobrým výsledkom. A tiež by sme chceli, aby e, aj z tohoto dialogu e, sa dospeje k výsledkom v súlade s obidvoma inštitúciami, tak aby sme mohli posilniť boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Belgicko je aktívne zúčastnené na tomto boji máme veľmi dobrú legislatívu na ochranu osôb a takisto sme schválili multidisciplinárny prístup, ktorý je integrovaný, pretože zahrania tak prevenčné opatrenie, preventívne opatrenia, ako aj represívne opatrenia. Je to integrovaný prístup preto, že takisto existuje viacere, existujú viaceré opatrenia, tak aby viaceré prvky a zložky mohli sa vzájomne doplňať. Belgicko takisto organizuje aj dve konferencie 18. a 19. oktobra tohto roku a tieto konferencie sa budú týkať práve tejto aktuálnej témy, osobitne e, prioritného programu pre Štokholm, program, ktorý bol prijatý v roku 2009 a cieľom tejto konferencie je tiež to, aby rôzni pracovníci v teréne mohli prehovoriť a mohli hovoriť o výzvach, ktoré pred nami stoja v tejto oblasti do budúcnosti. Prvý deň konferencie sa bude točiť okolo právnej a policajnej pomoci, tak na internej ako na externej úrovni a druhý deň bude venovaný otázkam otázkam ochrany obetí a prevencie. Prevencií. Potom počas druhého dňa sa budú hovoriť aj na ďalšie témy, ako napríklad ako chrániť obete, ako chrániť predovšetkým neplnoleté osoby, neplnoleté obete. Čo sa týka prevencie, budeme hlavne zdôrazňovať výsledky hodnotenia kampane, ktoré sme už mali vlastne mali v Belgicku a chceme vidieť, akým spôsobom by sme mohli pripraviť kampane pre budúcnosť a akým spôsobom môžeme spolupracovať aj so súkromným sektorom. Takže to je náš program pre najbližších 6 mesiacov a veríme, že v najbližších 6 mesiacoch budeme môcť aj posilniť legislatívny rámec a prehlbiť diskusiu o niektorých otázkach tejto zločinskej činnosti a obchodovania s ľuďmi. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. OK. Uh, then we uh, change speaker. Eh, <laughs> ja har svenský svensk Ha, Ah, predsa môžem hovoriť aj po švédsky. A teraz si to vymeníme a tí, ktorí budú hovoriť v rámci toho prvého panelu, poď o rečníku mene Europolu, Eurostu a Frontexu, tak poprosím, aby prišli medzi nás. Pokračujeme v našej konferencii a slovo udelím zástupcovi Europolu, pánovi Steveovi Harvimu. Sorry, I've got the small chair. <laughs> Okay. Um, it's nice being in such an informal, cozy environment. It's I expected. But... Teším sa, že môžem byť v takomto prostredí. Necelkom som to, to, to očakával, že to takto bude, ale cítim sa tu ako medzi priateľmi a kolegami. Ďakujem pekne za pozvánku Europolu, za pozvanie Europolu dnes byť tu popoludní. E, neviem, prečo som dostala práve taký, tak, taký privilegium, že mám hovoriť prvý, a nie je to ani prvý, ani posledný krát, ja budem hovoriť veľmi stručne. Europol je organizácia, ktorá sa nie celkom až tak sústreďuje na legislatívu, my naopak podporujeme členské štáty a v tejto súvislosti sme viazaní legislatívou členských štátov v podstate aj z hľadiska e, rozhodnutí a právnych nástrojov, ktoré platia aj to, akým spôsobom my fungujeme. My sme predovšetkým ako keby orgán trestom, činný v trestnom konaní a máme určitú koordinačnú úlohu a zabezpečujeme cezhraničnú spoluprácu. My ako organizácia a ja ako odborník, teda aspoň niektorí hovoria na otázky obchodovania s ľuďmi. My vítame také iniciatívy, ktoré podporujú boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Ale prečo, na čo by som sa chcel sústrediť, je skôr taký, sú také tie tradičné prvky tejto otázky a to všetko súvisí s tradičnou políciou alebo s tradičným výkonom polície. Nie sú žiadne také nové iniciatívy, ktoré by prekonali ten základný, základnú koncepciu, že môžete niekoho potrestať len vtedy, keď niekoho chytíte. Až potom. Čiže najprv musíme tých eh, obchodníkov zadržať, eh, zadržať, zatknúť a až potom, než eh, môžeme robiť všetko ostatné všetky tie usmernenia, ktoré máme a podobne. A my, kým my ich nezadržíme, týchto obchodníkov, tak sa nám nepodarí nič e, z toho, čo chceme znížiť e, túto trestnú právnu činnosť. trestnú činnosť. Jednoducho musíme zabezpečiť nepriateľské prostredie v tom, tom, týmto obchodníkom. Obchodníci sú profesionálni zločinci, oni posúdia riziko a keď riziko bude príliš vysoké, tak presunú svoje operácie niekam inám. A ja si myslím, že momentálne nemáme dostatočne nepriateľské prostredie pre nich, pretože máme obchodníkov, ktorí fungujú po celej EÚ bez toho, aby mali až také nejaké veľké ťažkosti. Zatiaľ, čo úsilie člen, zo strany členských štátov sa drasticky zvýšilo za posledných 10 rokov, v otázke boja proti obchodovaniu s ľuďmi stále je čo zlepšiť. A, a národná reakcia je oveľa väčšia, alebo reakcia zo strany členských štátov je oveľa väčšia, ako tomu bolo v minulosti a musíme to teda posunúť na vyššiu úroveň, aby sme boli svedkami viacerých krokov smerom k väčšej cezhraničnej spolupráci a medzinárodnému stíhaniu a vyšetrovaniu. Ale to sa len tedy dá, keď bude existovať také silné povedomie, že vlastne sa vyšetrovanie, ktoré sa začalo na dolnej alebo lokálnej úrovni a posunulo sa vyššie na vyššiu úroveň, dokonca na medzikrajinnú úroveň alebo medzištátnu úroveň, ale nie je to vždy e, také zrej, zrejme hneď prvý deň e, nejakého činu, ale určite prvého deň, deň jeden, respektíve týždeň číslo jeden, e, Europol by chcel mať hneď informácie o tejto osobe, e, ktorá či už je obeťou E, alebo nejakým spôsobom súvisí s touto sieťou, aby tieto informácie boli poskytnuté Europolu. Nemusí byť len Europol, môže byť aj Frontexu, Interpolu, e, Frontexu, všetkým, info, všetkým týmto organizáciám, ktoré e, umožňujú vyšetrovanie v cezhraničných trestných činoch. Všetky tieto treba posunúť ďalej. Takže ak by sme chceli lepšie odsudzovať e, obchodníkov. Najprv teda ich musíme zatknúť a musíme ich zatknúť a spôsob, ako to môžeme urobiť, je, že všetky informácie, musíme mať informácie o týchto osobách a tieto tie, čo dostaneme, tie informácie potom vlastne sú podkladom pre e, naše zadržávanie týchto osôb, ale Ehm, problém, ktorý s týmto všetkým je, že existuje tu ako si nedostatok eh, povedomia. Tam na tej najnižšej úrovni práve tí, ktorí vykonávajú tú prácu, tí policajti veľmi málo vedia o nás, že my existujeme, my musíme oveľa viacej um, im vysvetliť, akú úlohu majú tieto organizácie v EÚ, že sú tu na to práve, aby pomohli tým praktikom, tým, tomu, tomu policajtovi alebo tým orgánom činným trestnom koraní priamo v teréne, aby im, im uľahčili prácu. Vítam každú investíciu, in, in, vítam každú iniciatívu, ktorá zlepšuje eh, eh, vyšetrovací postup um, pretože niekedy tieto trestné činy sú veľmi, veľmi záhadné, veľmi zložité a je potrebné využovať rôzne, e, rôzne špecifické a sofistikované techniky, ktoré sa používajú v protidrogových e, a v, internetových podvodoch a podobne. Čiže to sú rôzne techniky, ktoré my používame každodenne, aby sme vyšetrovali a stíhali týchto profesionálnych e, zločincov, ale zatiaľ sa nám to veľmi nedarí využívať to práve v tom, u týchto obchodníkov s ľuďmi. Neviem prečo. Ja na to neviem odpoveď, že prečo obchodovanie s ľuďmi nemá až takú prioritu ako ostatné e, trestné činy alebo druhý trestnej činnosti, ale ak by to tak bolo, tak mohli by sme viac mohli každodenne diskutovať a vyšiť povedomie o obchodovaní s ľuďmi na takú úroveň, ako je obchodovanie s drogami napríklad. Nechcem na nikoho poukazovať prstom a v tejto konkrétnej oblasti, pretože ako som už po na začiatku, robíme oveľa viac ako na začiatku, ale stále ešte je čo robiť. Ako som povedal na začiatku môjho vstupu, Europol je vlastne agentúra, ktorá si vynúcuje dodržovanie zákona. My Ehm, fungujeme podľa našej legislatívy, národnej legislatívy členských štátov a medzinárodného práva a našou hlavnou úlohou je podporovať členské štáty a nemá, my sme podporná agentúra, nemáme nejaké extra výkonné práva, môžeme robiť len toľko, koľko môžeme, ale ehm, pomáhame štát, členským štátom tak, aby vyšetrovanie, keď sa má prebiehať na cezhraničnej úrovni, tak aj bude môcť. Uvedem jeden príklad legislatívneho nástroja alebo mechanizmu, ktorý sa tam častejšie využíva, alebo častejšie, než bol, sa využíval predtým. A som si istý, že Máme napríklad spoločné vyšetrovacie týmy. Pred piatimi rokmi tu bola, taká kon, bola to koncepcia, dnes je to už skutočnosť. Stále viac členských štát, štátov sa obracia na Europol a Eurojust s iniciatívami vytvoriť spoločné vyšetrovacie týmy, e, zlepšia spolupráca cezhraničná, e, spolupráca medzi jednotlivými štátmi, tak aby sa sledovali obchodné cesty tak lepšie ako predtým, alebo tí, čo obchodujú, sú napríklad mm, spolupráca medzi Britániou a Rumunskom, ktorá sa sústreďuje práve na obchodovanie s ľuďmi, takže čo sa týka eh, žobrákov napríklad, eh, potom sú ďalšie investigatívne týmy, vyšetrovacie týmy, ktoré podpíšeme zajtra medzi Britániou a Bulharskom, pretože e, takisto Bulharsko vysiela e, e, zločincov do Británie, aby e, skradli v podstate na ulici a je to, na, predovšetkým vysielajú skupinu, ktorá je vysoko riziková to z detí, čiže máme dva vyšetrovacie týmy, ktoré majú veľmi efektívne nástroje v vyšetrovaní cezhraničných e, jednej trestnej činnosti. Takže stále chcem povedať to, že robíme oveľa viac, ako sme robili predtým, robíme to na oveľa vyššej úrovni a oveľa efektívnejšie, takže to nie sú žiadne zlé správy, to všetko sú dobré správy. Dostávame sa k niečomu, kde už sme oveľa efektívnejší, ale z môjho pohľadu stále nemáme ešte dostatočne nepriateľské prostredie, ktoré by tým profesionálnym zločincom sťažovalo situáciu natoľko, aby považovali o tom, že či neprestanú alebo touto činnosťou. Nikde to samozrejme nezastavíme, ale aspoň by sme ich mohli nejakým spôsobom ich, e, im, im to natoľko stiažovať, aby prípadne prešli do inej e, oblasti trestnej činnosti a, a podobne. Ale momentálne obchodovať s ľuďmi pre nich nepredstavuje na to také veľké riziko. Um, sa snažím, aby som teda neodbočil mi od témy, uh, takže vraciam vám teda slovo, pani predsednička. Tak som ich ke, Mr. Harvey. Ďakujem pekne, pán Harvey. Det blir möjligheter att ställa frågor. Teda na záver tohoto panelu bude možnosť položiť otázky. A teraz by som chcel dať slovo ďalšiemu rečníkovi. Je to Ula Larel z Eurojust. Uh, thank you very, thank you very much. I'm, uh... Ďakujem pekne. Som veľmi rád, že ste ma pozvali na tento veľmi dôležitý seminár. Ja v našej organizácii zastupujem Švédsko a je to skutočne zhoda okolností, som Švéd. Ja predsedám týmu, ktorý sa pre obchodovaním s, ľuďo, s ľuďmi v Eurojuste a zastupujem našu organizáciu v otázkach, ktoré sa týkajú ochrany detí. Veľmi rýchlo by som chcel popísať úlohy Eurojustu. Mnohí z vás o tom už vedia, vedia, ako to funguje. Chcel by som povedať, že my sme vlastne jednotkou pre, pre súdnu spoluprácu v Európe. My spolupracujeme s Europolom a predrečník spomenul viacero e, spoločných bodov alebo miest, kde spolupracujeme. My sa zaoberáme cezhraničnou trestnou činnosťou, ktorá je závažná a zaoberáme sa organizovaným zločinom. Zaoberáme sa operačnými prípadmi, nie sme len súdna organizácia, ale my sa snažíme podporovať praktickú prácu. Úlohou je uľahčiť spoluprácu medzi súdnymi orgánmi v členských štátoch, ale aj v tretich štátoch. Jeden z našich najdôležitejších nástrojov je práve koordinácia krokov a stíhania v zapojených štátoch. Sa snažíme spájať ľudí v rámci koordinácie. Sú tam ľudia zo zapojených štátov, ktorí sa stretávajú v Hágu, v Eurojuste alebo v členských štátoch, pričom e, snažia sa diskutovať o zložitých prípadoch. Zároveň sme expertami na medzinárodnú súdnu spoluprácu, organizujeme mnohé stretnutia, ktoré sa týka výmeny najlepšej praxe v mnohých oblastiach. Zverejňujeme správy, ktoré sa týkajú obchodovania s ľuďmi a s deťmi. Možno ste videli, že aj tu v, pred, pred touto miestnosťou sú k dispozícii tieto správy. A nám sme zverejnili novú správu, aj vám k dispozícii. Čo týka tej novej smernice a jej vplyvu na Eurojust, tak e, sa týka pre všetkým toho, že budeme mať lepšiu možnosť stíhať obchodovanie s ľuďmi a pridali sa tam aj nové formy vykoristovania. Potom sú tu minimálne úrovni maximálnych trestov, to je niečo nové, a myslím si, že najdôležitejšie je, že čo sa týka rozsudkov, tie sa nebudú týkať iba teritoriálneho princípu, ale pôjde tu aj o pasívny prístup. Chcel by som ešte jednu vec spomenúť, netýka sa to priamo smernice, ale v takýchto prípadoch, keď dochádza k konfliktom súdnych právomocí, my máme tie nástroje na riešenie týchto problémov. Možno sa zdá, že nemáme nejaké veľké kompetencie, ale my veľmi úzko sledujeme organizovaný zločin. Preto ja by som sa teraz chcel zamerať na tú operatívnu prácu. Chcel by som hovoriť o francúzskom prípade. Je to z roku 2004 francúzske orgány začali vyšetrovanie po ozbrojenom prepade, ktorý sa udial na juhu Francúzska. Bol to zbrojená lúpež. Zistili, že tam bola určitá organizovaná skupina a pre nich pracovalo 100 žien v Európe. Táto ozbrojená lúpež sa týkala troch prostitútok, a policia zistila, že tam bolo prepojenie s prácou týchto žien a touto organizovanou skupinou. Šéf skupiny bol väznený v Bulharsku, ale napriek tomu riadil sieť prostredníctvom faxu a mobilného telefónu z väzenia. Mnoho príbuzných tohoto muža bolo vo vedení organizácie a celá organizácia vlastne bola vybudovaná okolo jeho rodiny. Jedna z obetí, jedna z tých žien, na ktorú sa zamerala ozbrojená lúpež, bola tiež súčasťou tej organizácie. A bolo to tak, že bola tam jedna žena, ktorá viedla tú určitú bunku a mužský príbuzný tejto ženy bol zodpovedný tiež za určitú bunku tejto organizácie. Bola to sieť, ktorá bola vo Francúzsku, v Taliansku, v Rakúsku, v Španielsku a Holandsku. Uh, they used very violent methods to um, keep the women používali násilie na to, aby ženy vykonávali tú činnosť. Bolo, bolo tu agresia, hrozby, únosy, násilie, vraždy a ďalšie. Tieto ženy pôsobili v veterých miestach, rotovali, nezdržiavali sa dlho v jednom meste a potom sa presunuli do druhého. Je tam určitý príklad, jedna z tých prostitútiek, začala pracovať, keď mala 18 rokov. A boli tam viaceré mesta Rotterdam, Lyon, Montpellier, Miláno a jedna z týchto obetí pôsobila v týchto mestách. V roku 2007 sa vykonala e, koordinovaná akcia medzi Bulharskom, Talianskom a Francúzskom. V tomto prípade sa zistila zaujímavá vec. Tieto ženy pôsobili v rámci tzv. legálnej prostitúcie. Častokrát klienti nevedia, či ide o legálnu alebo ilegálnu, ale oni sa častokrát nepýtajú, nemajú záujem. To znamená, ne, nevedia, že ak teda sa prostitúcia trestá, ak sa, kúp, ak sa trestá kúpa týchto služieb, tak samozrejme žiaden klient sa nebude pýtať. Tieto ženy si nevybrali dobrovoľne túto činnosť, tomto prípade ženy boli nútené do prostitúcie. To je veľmi smutné, ale žiaľ je to veľmi bežné v Európe, že prostitútky sú obeťmi obchodovania s ľuďmi. Sú to určité štáty, ktoré sa snažili zakročiť proti dopytu po sexuálnych službách. Tá akcia sa udiala v roku 2007 a Francúzsko vydalo 13 európskych zatýkačov, čo je veľmi efektívny nástroj. Vyšetrovanie ukázalo, a mám tu asi nejakú chybu. This one. Sorry. Um... A už mám tu správnu stránku období od 2002 do roku 2006 táto kriminálna organizácia dosiahla zisk vo výške približne 10 miliónov eur práve z tejto činnosti. Ženy si mali nechať 30 z toho, čo zarobili. Ak boli dostatočne produktívne a správali sa slušne, skupina si ponechávala 70 a šéf organizácie si ponechal 20 Používali spoločnosť Western Union na transfer peňazí a poslali 2,5 milióna cez túto organizáciu. Využívali určité obchodné štruktúry v Bulharsku a v iných štátoch, aby preprali tieto peniaze. To znamená, že takto preprali čierne peniaze a stali sa legálnymi. Francúzsko vydalo európsky zatýkač v tomto prípade a nastal tu problém, lebo išlo tu dve osoby, ktoré e, boli už trestané v Bulharsku za ten istý zločin a Bulharsko tvrdilo, že ich nie je možné stíhať, lebo to prvé, tá prvá, to prvé obvinenie pokrýva vlastne už tie, už tie zločiny, kde, na ktoré sa ktorých vyšetrenie žiadalo, alebo potrestenie žiadalo Francúzsko. No a Francúz sa obrátil na Eurojust a poprosil o, o pomoc. Boli tu viaceré, for, boli mnohé formálne a informálne kontakty. A my sme koordinovali stretnutie a po, som spomínal, že to je nástroj, ktorý efektívne využívame. To bolo veľmi dôležité pre vyšetrovateľov, aby si vymenali skúsenosti. Celé to vedlo k výsledku, že Francúzsku sa podarilo v rámci tohoto stretnutia preukázať, že tie francúzske zločiny neboli pokryté už tým stíhaním v Bulharsku a tie európske zatýkače, ktoré boli poslané do Bulharska, potom boli akceptované. To znamenalo, že v roku 2008 títo dvaja podozriví boli poslaní do Francúzska. V roku 2008 sa potom uskutočilo vypočúvanie a potom sa začal súdny proces a odsúdení boli v roku 2009 na 8, respektíve 6 rokov. A teraz v roku 2010 sú v Bulharsku, kde si odpíkajú trest. Toto je určitý príklad praktickej práce Eurojustu. A tuto sú určité informácie a linky, ako nás môžete kontaktovať v jednotlivých oblastiach, ktorými sa zaoberáme. A kľudne si môžete naše stránky pozrieť. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, pán Larel. Teraz zostane slova pani Anna Kristina Jorges z Frontexu. Ďakujem pekne. Ja som Anna Kristina Čorža, ja som styčný dôstojník Frontexu v Bruseli a najprv by som sa chcela poďakovať obom výborom a spravodajcom za aby um, za to, že um, môžeme byť na tomto seminári a za to, že máme možnosť sa vyjadriť k tejto veci. Obchod s ľuďmi nie je súčasťou pôvodného mandátu Frontexu, ako ho zriadilo naredenie 2004-2007. Odvtedy uh, Hlavný mandát Frontexu sa zameriava na boj proti nezákonnému migrácii e, tým, že sa koordinujú operácie členských štátov v ich, na ich šengenských vonkajších hraniciach. Ako taký e, Frontex organizuje svoje činnosti v spoločných operáciách, analýze rizika a e, výcviku a budovaní kapacít a výskum a vývoji um, so zameraním na znižovanie tohoto javu. Ale hoci obchod s ľuďmi sa považuje za vážny, vážnu trestnú činnosť a preto je e, v hlavnej pôsobnosti okrem iného aj Europolu a národných orgánov činných v trestnom konaní, e, je e, uznávané, že obete tejto trestnej činnosti prekračujú šengenské hranice a niekedy ich doprevádzajú aj ich e, pašeráci a toto otvára jedinečné možnosti pre orgány činné v trestnom konaní, aby e, proti tomu e, konali koordinovania spoločne. Toto bolo uznané aj počas spoločných operácií Frontexu, e, kde boli odhalené potenciálne obete obchodovania s ľuďmi. A navyše bolo to jasným výsledkom analýzy rizika, ktorý vykonal Frontex, čo sa týka povahy a migračných tlakov na vonkajších hranicách. Ako také eh, boli ehm, identifikované eh, dva previazané eh, prístupy, ktoré budú mať značný dopad k budúcej práci Frontexu v tejto oblasti. Ehm, Iniciatívy v oblasti politiky, ktoré predkladajú predsedníctva rady na rôznych fórum, formách, formátoch a fórach a hlavne vlastné činnosti Frontexu pre posilné porozumenie týchto javov, ktoré vyžadujú členské štáty. V roku 2006 rakúske predsedníctvo rady sa zamralo na pašovanie pašovanie a obchod s ľuďmi a e, jasný nedostatok spolahlivých a prvateľných údajov v tejto oblasti. Frontex spolu s Europolom a Interpolom prispeli k prvej príručke o porovnateľných ukazovateľoch zberu údajov v oblasti obchodovania s ľuďmi. Medzi okrem iných, iniciatívami e, tu boli tiež e, spomenuté projekty, ktoré boli milníkmi pre švedské predsedníctvo a ktoré nasledovali tiež v príprave a príjmaní spoločného šogonského programu o krokoch zameraných e, na vonkajší rozmer boja proti e, obchodovaní s ľuďmi. E, počas tohoto projektu orgány činné v konaní Európa Lovrčas a Frontex spoločne predložili materiál o tom, ako posilniť spoluprácu medzi agentúrami pre boj proti tejto trestnej činnosti. Tento akčne zameraný materiál používa veľmi jasný jazyk, čo sa týka potreby spolupráce medzi agentúrami v tejto oblasti.

Toto si tiež uvedomuje Frontex a teraz je to spôsob e, a teraz prebieha e, formulácia a čoskoro aj naplňanie e, zacielených pilotných projektov v tejto oblasti spolu s Europolom. Španielské predsedníctvo sa rozhodlo sa ďalej zameriavať na túto otázku a tiež sa zameriavalo na najzraniteľnejšie skupiny obetí v tejto oblasti a to nedopravadzených nezletilých ľudí. Akčný plán o nedopravadzených nezletilých ľuďoch bol prijatý prostredníctvom záverov rady a e, poverili Frontex e, s vykonaním e, zameranej rizikovej analýzy, zberom údajov a zvyšovaním povedomia v tejto oblasti. Toto všetko sú kľúčové oblasti, ktoré v budúcnosti budú predmetom spoločných operácií. Výbor o operačnej spolupráci o vnútornej bezpečnosti, tzv. kozy, ako aj rada, už diskutovali madridskú správu, ktorá e, v zásade e, vychádza z analýz rizika, ktorú robil Europol a Frontex a um, táto prisudzuje jasnú úlohu Frontexu, e, čo sa týka zodpovednosti za predchádzanie trafikovanie e, obchodu s ľuďmi na vonkajších hraniciach. V neposlednom rade belgické predsedníctvo bude naďalej prebrať e, naplňanie švedského akčného plánu a venovať nasledujúce dni proti obchodu s ľuďmi v oktobri 2010. Frontex podporuje aj belgické predsedníctvo, aj jeho ehm, realizačných eh, partnerov CIPA, čo je eh, Centrum pre európsku a eh, vnútornú politickú akciu, čo je jedna z najdôležitejších tém pri vzbudzovaní a povyšovaní povedomia. Vnútorné činnosti Frontexu e, spúšťajú predchádzajúce spomenuté politické iniciatívy ako cieľ e, ich e, naplnenia najefektívnejším spôsobom. Na základe tohoto zmyšľania analýzy za rizika Frontexu vypracovala pilotný projekt, ktorý naplňa hlavné odporúčania v príručke o porovnateľných ukazovateľoch o zbere údajov o obchodovanie s ľuďmi. V roku 2008 spolu s členskými štátmi a za účasti Europolu a medzinárodných organizácií eh, bola eh, vypracovaný eh, súbor ukazovateľov pre zberu údajov v členských štátoch. Tento úvodný projekt bol potom ďalej plnený v roku 2009 a vypracoval nasledovné výsledky. Šablona kľúčových ukazovateľov každoročného zberu údajov o obchodovaní s ľuďmi šablona pre zber údajov pre spoločné operácie, e, aktualizované spoločný e, obraz o situácii a zlepšená výmena informácií s Europolom a medzinárodnými organizáciami. Hlavný výsledok však, e, ktorý um, vznikol nedávno, sú rizikové profily pre obete um, obchodovania a pašerákov. Tento vychádza z porovnateľného zberu údajov v 27 členských štátoch a pokrýva rok 2008 tiež dáva prehľad o situácii mm, obchodovania s ľuďmi v európskych členských štátoch. Okrem iného tiež e, načrtol hlavné národnosti, ktoré e, sú rizikom, že sa stanú obyťami obchodovania s ľuďmi v EU a tiež jasne ukazuje, v ktorých krajinách e, bolo identifikovaných najviac obetí obchodu s ľuďmi. Ukazuje sa tu však tiež, že EÚ stále má ťažkosti e, vypracovať porovnateľné definície na národnej úrovni, ktoré by mohli e, viesť, alebo čo spôsobuje buď e, dvojité započítanie, alebo zanedbávanie a prehliadanie tohoto javu a tým pádom skreslenie celkového obrazu. No tento obraz a tento mm, produkt bude nakoniec veľmi užitočný pre orgány v činnom trestnom konaní VU, e pretože on zriaďuje a ustanovuje profily pašerákov. Takéto profily e, sú základom e, pre zvyšovanie povedomia tým, že poskytujú dôležité informácie o pozadí, pôvode dôstojníkom v prvej a druhej línii. Dôstojníci v prvej línii sú tí najdôležitejší, pretože oni sú tí, ktorí môžu pomáhať potenciálnym alebo skutočným obyťam eh, obchodu s ľuďmi v závislosti od toho, či vstupujú alebo vystupujú zo šengenskej oblasti. Eh, v, mm, s tým eh, spojenej oblasti Frontex naplňal aktivity výšiku, keďže podľa novo navrhnutej smernice o prevencii a boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Členské štáty majú podporovať pravidelný výcvik E, dôstojníkov, ktorí pravdepodobne prídu do styku s e, obeťami a potenciálnymi obeťami, vrátane e, policajných dôstojníkov a pohraničníkov a Frontex s úzkej spolupráci s CEPOL sa na poskytovanie čas, zacielenej podpory členským štátom. Chcela by som vám tiež povedať niečo o činnosti Frontexu a to sa týka toho, že komisia v roku 2010 navrhla prehodnotenie mm, nariadenia o Frontexu. Toto bude predmetom e, spolurozhodovania a budeme to preberať tu v parlamente a v diskusii v rade. A e, rada by som povedala dôležitú vec, e, ktorá sa týka otázky obchodu s ľuďmi na vaše zváženie. Ako viete, Frontex teraz nie je v stave spracovávať osobné údaje. Ale a ako už povedali aj moji kolegovia z Europolu, o, dôležite, do dôležitosti výmeny informácií a hlavne v oblasti obchodovania s ľuďmi, keď sa e, zistia potenciálne obete obchodovania s ľuďmi e, na vonkajšej hranici, tak e, to bude značný záujem zo strany spolupracujúcich orgánov, hlavne Europolu a Eurojustu, ale aj zo strany národných orgánov činných trestnom konaní, aby mali prístup k týmto údajom, ktoré eh, možno zozbierajú počas eh, operácií Frontexu. Preto, keď sa bude diskutovať o tejto otázke v Európskom parlamente, chcel by som vás požiadať, aby ste pamätali na to, že Frontex na jednej strane bude potrebovať tieto údaje pre svoje vlastné účely, osobitne preto, aby e, uľahčili e, svoju analýzu rizika a tiež, aby vypracovali a vytvorali lepšie zacielené spoločné operácie. No Frontex to nepoužije na žiadne účely e, vyšetrovania trestnej činnosti, alebo ani to nebude ukladať v databáze. Frontex e, nemá ani posobnosť e, spracovať e, osobné údaje. Oni sa len obrátia na e, príslušné orgány EÚ a členských štátov, ktorí budú robiť vyšetrovanie a stíhanie. Ďakujem pekne, to bolo skutočne veľmi zaujímavé si vypočuť vaše príspevky v rámci tohoto prvého panelu. A teraz je možnosť položiť otázky z publika. A chcela by som vás poprosiť, aby ste sa snažili dodržia, dodržať čas, aby ste nehovorili dlhšie ako dve minúty, preto aby čo najviac z vás mohlo položiť otázku. A dávam slovo najprv pani Anne Gomez. Thank you. Thank you so much. Ďakujem pekne. Ďakujeme za túto iniciatívu pri pozvate expertov do našich dvoch výborov. Ja by som sa chcela spýtať ľubovoľného z troch panelistov, či vedia o tom, že napríklad konkrétna skupina zraniteľných ľudí, a by ste hovorili deťoch, ale čo keby som hovorila o, o batoľatách, ktoré sú často obeťami obchodovania um, pretože vlastne tie, to, to, tieto deti spadajú, ja neviem, ešte v prípade Medzinárodného dohovoru o adopciách um, rieši takéto otázky. Či riešite aj toto? Vy ste spomenuli, pán Harvey, že máte spoluprácu medzi Britániou a Rumunskom a Bulharskom a myslím si, že to by mohlo pokryť, alebo to pokrýva viaceré krajiny, ja by som chcela vedieť. Či by ste nám niečo mohli povedať o tomto konkrétnom uhle? Pretože vy ste hovorili o tom, že tie zločinecké organizácie sú veľmi dobré, veľmi profesionálne a veľmi rýchlo sa prispôsobujú právnickej situácii a hneď všetko majú im vedia, ako veci obísť, takže vlastne poznajú tieto mechanizmy. Tak eh, chcela som sa teraz spýtať, aj v predchádzajúcom paneli bola tu, bola, sa tu spomínalo, že je potreba extrateritoriálnej jurisdikcie. Opäť, ale máme takú situáciu, kedy európski občania sú zapletení do obchodovania s ľuďmi z iných krajín, deti z iných krajín. Všetci vieme, ten posledný prípad, e, ja keď nebol európsky, bol americký, ale nedávno bol takisto prípad e, v Čadu, kde deti neboli vonkoncom sirotami a boli s nimi, bolo s nimi obchodované ako že sú to si, alebo boli pripravené na adopciu. Takže mohli by si k tomu niečo povedať. Vi gör så att vi ställer några frågor Spravíme to tak, že najprv si vypočujeme viacej otázok a potom poprosíme našich panelistov, aby zodpovedali. A teraz dám slovo pani Silvii Kosta. Poprosím vás ešte raz, aby ste mysleli na rečnícky čas, aby čo najviac z vás mala možnosť položiť otázku. Nech sa páči, pani Kosta, môžete položiť otázku. Ďakujem pekne za vaše príspevky, bolo to veľmi zaujímavé. Chcela by som položiť tri krátke otázky. Prvá vec sa týka toho, či ste toho názoru, že ak táto smernica skutočne má byť účinná, tak je nevyhnutné, aby to rámcové rozhodnutie z roku 2004, ktoré sa týka práva na pobyt, aby sa práve táto oblasť harmonizovala. Tu je dôležité zabezpečiť podporu pre obete, musí to byť zájomne osúladené, lebo ináč to nebude fungovať. Teraz druhá otázka u nás v Taliansku sme zistili, že národné ako aj európske inštitúcie neustále musia spolupracovať s mimovládnymi organizáciami. A práve mimovládky zohrávali v posledných rokoch dôležitú úlohu, keď išlo o to, aby sa integrovali tieto osoby, aby sa spolupracovala s poriadkovými silami, aby sa podporili pri navrátení do krajiny pôvodu. Toto je podľa mňa veľmi dôležité. Spomínali sa tu viaceré nástroje. Chcela by som sa zamerať na dva z nich. Žiaľ, v Taliansku sa situácia žiaľ zhoršila. Aký je váš názor na toto? A internetová kriminalita, to je tiež ďalšia dôležitá téma a to je určitý fenomén, kde sa organizuje kriminalita. Práve toto médium internet je veľmi dôležité a malo by sa to zohľadniť aj v samotnej smernici. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz pani Cornelia Ernst. Ďakujem pekne dve veci. Prvá vec sa týka kolegyne z Frontexu. Myslím si, že je dôležité jasne rozlišovať medzi obchodovaním s ľuďmi a potom ten, č- ten článok 2 toho návrhu, kde ide skutočne o to, že za účelom vykoristovania, zneužívania a tak ďalej. Toto sú také kroky, také praktiky, ale to je jedna vec. A potom druhá vec je podľa mňa ilegálna migrácia. Vy ste vravili, že vy sa zaoberáte ilegálnou migráciou. Podľa mňa to je veľký rozdiel medzi pašovaním ľudí a ilegálnou migráciou, potom je to ešte ďalšia téma, obchodovanie s ľuďmi. A mňa by zaujímalo, ako to chcete riešiť oddelenie. Potom ďalšia téma, žobranie. Tu bolo možné povedať veľa vecí, ale ja by som chcela povedať, že častokrát sa deti angažujú na túto činnosť s podporou svojich rodičov. Akým spôsobom chceme toto trestať, ako to chceme označiť ako vykoristovanie, čo je určite na, na mieste, ale ako to máme potom riešiť prakticky pri tých trestoch. Podľa mňa je to veľmi problematické a je to veľmi citlivá otázka. Fribrita Thompson, vaša go. Pani Thompson. Thank you very much and, uh... Ďakujem pekne a tiež ďakujem aj za prezentácie. Ja by som sa chcela pozrieť na e, stránku dopytu po týchto službách. Na poslednom paneli bolo povedané, že budeme mať určitú vypočutie o tom, aké sú to služby, ktoré by mali byť kriminalizované. A potom pani Laura z Eurojustu povedala, alebo na vám, otázku mám na vás akým spôsobom kriminalizovať eh, zákazníkov, keď prípad eh, zákazníkov prostitútok, kedy keď zákazníci sa vlastne nepýtajú tej prostitútky, že či um, s ňou je predmetom obchodovania alebo nie. Ale mnohí zneužívajú ženy. Videli sme aj u nás v Dánsku napríklad, eh, zákazníkom sa často povie, že tieto ženy sú tu ilegálne a a oni zákazníci povedia, že mne to nevadí a myslím si, že aj ten distrikt červených v Amsterdame je známy tým a mm, že sú tam prostitútky, ktoré sú tu nelegálne. Akým spôsobom môžeme pretlačiť takú legislatívu, aby sme mohli kriminalizovať zákazníkov v rámci legálnej prostitúcie, aj v rámci tej situácie, ktorú máme a aj v je to zájme väčšiny európskych krajín. Herr eh, Kolau. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τις πολύτιμες πληροφορίες. Chcem sa srdečne poďakovať za tieto zaujímavé informácie, ktoré ste nám dali. aj pre nás je to veľká pomoc máme vďaka tomu plnohodnotný obraz o situácii. Je to naozaj vážny problém. Dnes, práve dnes, e, bola zverejnená celosvetová štúdia z OSN. To je správa zo 155 štátov. E, Zozbierali údaje a e, mám k tomu otázku, ktorá je širšie poňatá ako od kolegu Napríklad na jednej strane sú rozsudky e, vo väčšine e, z e, týchto štátov prekračujú o 100 tisíc na 100 tisíc ľudí je 1,5 rozsudku. Takže tu sa pýtam, že my tu intenzifikujeme naše snahy a hovoríme, že treba prijať e, ďalšie dodatočné mechanizmy a problém. či je to kvôli štruktúre, či je to kvôli e, štruktúre v členských štátoch alebo v Európe. Teda musíme do toho nasadiť aj politickú voľu, teda nie, je to tak, či e, my zaostávame za kolegami z národných parlamentov a musíme aj my tento aspekt ešte posilniť. Herr Brons, ordet är ditt. Ďakujem pekne, pani Obchodovanie s ľuďmi je považované e, za niečo iné než obyčajná ekonomická činnosť. V podstate je to aj extrémna forma moderného kapitalizmu. Objektivizujú sa ľudia a považujú sa za ekonomické zdroje skôr. V podstate moderný kapitalizmus e, e, najíma a a prepušťa e, ľudí tak isto ako obyčajný obchodník s ľuďmi, um, nelegálna migrácia, presúvanie um, produkcie do lacnejších častí a podobne. To všetko je vlastne produktom toho istého a podľa mňa uh, je obchodovanie s ľuďmi je dôsledkom takého prostredia, aké tu je. Čiže predovšetkým treba zmeniť prostredie. Um, no však mňa Prekvapuje mi sa, že to bola pani z Frontexu, keď hovorila, že niektoré krajiny boli uznané, že zabezpečujú mnohé z obetí. Ja neviem, predpokladám, že to budú krajiny s relatívne nízkym príjmom, čo tiež podporuje, aké sú tu problémy s rôznymi odmeneva- úrovňami odmenovania na rovnakom platom, na tom istom trhu práce. Takisto by som chcel vedieť, alebo Stá sa, že teda šengenská dohoda aj odstránenie nic v podstate asi prispelo e, k zjednodušeniu obchodovania s ľuďmi. Fru Edith Bauer, vaše god. Pani Edith Bauer, nech sa páči. Thank you very much for this opportunity and uh, I would like... Ďakujem za túto možnosť. Ja by som... Uh, of course I have plenty of questions. Poďakovať za túto prezentáciu, vaše prezentácie. Mám len tri poznámky. Aký je momentálny odhad o, o, aký je ten objem súčasného obchodovania s ľuďmi a aké sú celkové nové trendy. Pretože naposledy, keď sme sa tejto otázke venovali, tak bola tu taká tendencia, že obchodovanie s uh, current, current situation. Uh, uh, the, my third question... Čiže aká je momentálna situácia? A moja tretia otázka sa týka obchodovania z, v rámci EÚ. Of, of what's, what's of, of, uh, uh... Aký je teda objem, aké sú typy eh, obchodovanie, aké sú cesty obchodovania v rámci EÚ, pretože ja mám e, pocit, že celé naše úsilie sa sústreďuje na boj proti obchodovaniu s tretimi krajinami a menej sa možno, že venujeme obchodovaniu v, rámci EÚ, vnútri EÚ. Ďakujem za vaše odpovede. Ďakujem pekne a poslednú otázku položí pani Jiménez. Yes, eh, <coughs> eh v prvom rade sa chcem veľmi poďakovať za eh, vaše eh, príspevky hodnotné a za vašu prezentáciu. Ako spravodajkyňa v mene výboru pre ženy k Európskemu príkazu na ochranu obetí, ktorý um, pozostáva zo správy, na ktorej pracujeme s myšlenkou, že eh, obete majú byť rovnako ochránené v celej únii. Keď sa im vydá eh, rozkaz na ochranu v jednom štáte, tak môže aj v inom štáte ísť a eh, tam musí byť oznaný. Keď už obete obchodovania s ľuďmi majú smernicu, na ktorej pracujeme a ktorú sledujeme, moja otázka je veľmi konkrétna. Ja mm, potom, ako mm, boli e, zahrnuté e, do e, vysvetlenia cieľov a mm, do tohoto európskeho príkazu na ochranu, chceme, aby bol tento príkaz ambiciozný a chránil obete obchodovania. Ja sa chcem opýtať, či si myslíte, že naozaj ehm, môžu byť e, v ehm, tejto smernici a v rámci chránené a či e, by ehm, bolo e, to užitočné v čase, keď to bude potrebné, aby v táto obeď mala identifikovaná um, agresora. Pretože uh, vždy uh, uh, sa jedná o to, že potrebujeme mať identifikovaného toho agresora alebo skupinu, alebo si myslíte, že či to nie je potrebné, aby v tejto smernici bola zadefinovaná potreba identifikovať agresora. Ďakujem pekne za všetky tieto zaujímavé a dobré otázky. Ešte predtým, ako dám slova panelistom, ja by som chcela položiť jednu otázku a jeden apel moja prvá otázka sa týka toho, že aký je váš názor na, na to, ako sa môžeme zlepšiť v tom, ako môžeme lepšie zbierať údaje na európskej úrovni, ako aj z globálneho hľadiska, lebo na to, aby sme mohli konať, musíme mať lepšie údaje, musíme mať lepší prehľad o tom, aká je situácia v jednotlivých členských štátoch. A potom aj apel na Frontex. Vy ste spomínali, že plánujete nejako, nejaké vzdelávacie podujatia pre vašich úradníkov. Pevne verím, že v rámci tohoto vzdelávania sa zameriavate aj na perspektívu žien a detí, lebo je to mnoho žien a detí, ktoré sú obeťami obchodovania s ľuďmi, preto je veľmi dôležité, aby tu bol, bola takáto perspektíva Ďakujem a teraz máte možnosť odpovedať otázky. Poprosil by som, aby každý z vás krátko zareagoval na položené otázky a začneme pánom Ulom Laurelom z Eurojastu. Nech sa páči. To, tak ja <clears throat> veliac. Ďakujem pekne. Ak dovolíte, ja by som, ja by som eh, zodpovedal po, otázky po švedsky, lebo som počúval predtým švedské tlmočenie. Začal by som vlastne tou poslednou otázkou. Europol má možnosť zbierať informácie, ktoré majú spravodajský charakter. A členské štáty využívajú túto možnosť. Takže je tá určitá databáza, ktorá je veľmi dobrým nástrojom. To sú tzv. Analyzed Working Files, čo je výborný nástroj. Eurojust má jedno nové rozhodnutie, ktoré sa týka jeho činnosti a to znamená, že budeme zbierať údaje na súdnej úrovni zo strany členských štátov. To znamená, že toto bude tiež efektívny nástroj na to, aby sme zlepšili boj proti tomuto typu kriminality. Čo sa týka otázky adopcie, môžem povedať, že Nemáme tu nejaký prípad, kde by sa využívala adopcia ako nástroj na obchodovanie s deťmi. Nie je mi to známe. Súhlasím s tým, že harmonizácia legislatívy by uľahčila situáciu, lebo sú tu rozličné riešenia v súčasnosti, ktoré sa týkajú povolenia na pobyt a tí, ktorí pašujú ľudí alebo obchodujú s ľuďmi, využívajú rozdielnú legislatívu na to, aby jednoducho ľudí presúvali medzi jednotlivými štátmi. Potom tu bola ešte jedna otázka, ktorá priamo bola smerovaná mne, týkala sa dopytu. To, čo ja som v mojom príspevku povedal, že ak sa kriminalizuje ten, kto kupuje sexuálne služby od niekoho, kto je obeťou obchodovania s ľuďmi, tak tu má byť požiadavka, aby sa to preukázalo, na to, aby mohol byť odsudený, tak takáto legislatíva nedáva zmysel. Ja som hovoril s prokurátormi, ktorí pracujú v jednotlivých štátoch, kde majú takúto legislatívu. Poprvé boli veľmi hrdí na to, že majú takúto legislatívu. Ja som sa pýtal, koľkí ľudia boli obvinení alebo odsudení a potom sa ukázalo, že nikto. Takže ja si nemyslím, že to je riešenie. Keď hovorím o legálnej prostitúcii, znie to ako niečo pozitívne. Ale keď sa pozrite na to, že máme štáty, kde 80% žien pracujú v rámci legálnej prostitúcie, ale sú obeťami obchodovania a dvaja z desiatich, ktorí kupujú sexuálne služby nevyužijú tie pracovníci, ktorí nie sú obeťou obchodovania, tak to je skutočne znepokojujúce. Samozrejme je možná kriminalizácia e, dopytu po sexuálnych službách, ale podľa mňa to nie je dobrý krok vpred. Neviem, či ešte boli nejaké otázky. Potom ten ochranný príkaz, áno, znie to zaujímavé, nie som o tom dostatočne informovaný ale čo som hovoril o harmonizácii, samozrejme je dôležité, aby bola rovnaká miera ochrany všade. Podstat, to je podstatne silnejšia ochrana, ako keď jednotlivé členské štáty majú rozdielnú úroveň ochrany. A to bolo z mojej strany všetko. Teraz pán Harvey. Okay, hopefully I've recorded every question. Hm, dúfam, že som si poznamenal všetky otázky pora, poradia. Bolo viacero šetrení, ktoré sa sústredili na ženy, ktoré boli v konečnom štádiu e, tehotenstva, kde vlastne ich deti boli určené na adopciu a sa to sledovalo. Ehm, nebolo to vyslovene ehm, obchodovanie, ale niektoré skupiny sa na tieto sústredujú. Je tu veľký obrad, sú nešťastné ehm, páry, ktoré chcú dieťa, sú ochotní zaplatiť množstvo peňazí, aby dostali dieťa, e, po ktorom túžia a potom vlastne práve e, títo obchodníci využívajú tú, tú, tú, tú veľkú túžbu jednotlivcov. Takže určite obchodovanie pre eh, akoby kvázi národnú adopciu to existuje, ale to nie je ten najväčší problém, ktorý tu máme v Európskej únii. Druhá ďalšia otázka, harmonizácia zákonov. Môžem podporiť len to, že vy, vykoristovanie osôb organizovaným zločinom je rôzne. Všetci títo obchodníci sú veľmi um, profesionálni zločinci a vidia Európu ako lukratívny trh a hľadajú možnosti, kde môžu fungovať relatívne bezpečne, takže to som už hovorila predtým, že to nemáme dostatočne nepriateľské prostredie, je to niekedy nedostatkom e, legislatívy, ktorá vlastne nerieši tie skutočné problémy, ďalej dialog e, s mimovládnymi organizáciami, to je podstatné. Ja som bol v um, policii 30 rokov a obchodovanie je jedné z najdôležitejších e, trestnej činnosti. Takže stíhanie týchto e, zločincov sa nedá robiť bez spolupráce s e, mimovládkami a občianskoj spoločnosti, pretože my musíme spolupracovať v tomto aj s ostatnými. To policajné orgány same nedokážu. Moja skúsenosť hovorí, že sú tu špecializované jednotky pre obchodovanie s ľuďmi a sú veľmi dobrým príkladom, akým spôsobom spolupracujú tieto jednotky buď s medzinárodnými organizáciami, buď prostredníctvom memorand eh, o porozumení, alebo dokonca eh, do uzavru dohody, ako budú spolupracovať s nimi a občianská spoločnosť musí dôverovať ehm, policajtom, čo robia s údajmi a policajti musia dôverovať eh, mimovládnej organizácii z hľadiska údajov o obetiach. Ehm, internet samozrejme predstavuje dobré médium pre podporu obchodovania alebo pre sprostredkovanie obchodovania. Samozrejme závisí to od e, legislatívy a e, definície e, od počúvania komunikačných liniek tam samozrejme je možné odsledovať, akým spôsobom, kde idú informácie a dáta. Samozrejme, nie je možné ignorovať internet ako spôsob komunikácie medzi um, obchodníkmi, respektíve medzi zákazníkmi, obch- tými, čo s nimi obchodujú. Um, to súvisí aj s internetovou kriminalitou, preto musíme spolupracovať v tomto aj s oddelením pre internetovú kriminalitu. To je ďalšia téma pre um, orgány činné trestnom konaní E, pretože jedna v súvislosti obchodovania s ľuďmi súvisí s pristahovalectvom a nelegálnym pristahovalectvom. Ťažko sa tieto veci od seba oddelia. Um, aby ste vedeli, čo sa deje, musíte mať celkový obraz, ktorého sa prelínajú sa tieto oblasti, k čomu sa dostávate aj v um, tretej otázke, že musíte vedieť, čo sa deje z hľadiska obchodovania s ľuďmi a nelegálnej pristahovalectva, keď pracujete na hranici. Um, ľudia na hranici zabezpečujúci šengenské hranice, tie musia sa snažiť odhaliť všetky možné druhy druhy trestnej činnosti. E, hovoril som aj s kolegami, že nie je žiaden, e, nie, nie je také niečo, že len jeden, jeden druh trestnej činnosti, na ktoré sa zameriavajú, oni sa musia vlastne overovať e, všetky druhy, pretože cez hranice idú všetky druhy trestnej činnosti, či už to ide obchodovanie s ľuďmi alebo s čím iné druhy trestnej činnosti. Ďalej, čo sa týka žobrania, to je veľmi dobrá otázka. A sa tu hovorilo o zapojení rodičov alebo o rodičoch. Ehm, ako som už povedal, máme dohodu medzi Britániou a Rumunskom, ktorí ľudia z Rumunska, teda hlavne rómske deti, posielali žobrať. To sa dotýka otázky kolegu z Británie, ktorý sa týkal na tie osobitne zraniteľné skupiny. Um, rodičia buď sú donútení obchodníkom, aby využili dieťa, alebo v zásade samotní rodičia sú tiež obchodníkmi s ľuďmi. Čiže viete si predstaviť, aké je to vôbec celé ťažké a ako sa dá dostať od dieťaťa vypoveď, keď sa stáva obeťou, že keď ich, jeho rodičia sú páchatelia, čo, ktoré dieťa vyslovene bude vypovedať proti rodičom a aj keď e, existuje tu určitý zmysel nejakej nezávislosti, tak deti v týchto prípadoch sú pod určitým tým tlakom z, e, držať sa z, držať s rodinou. Ja som v Británii minulého roku bol e, riešiť jeden prípad a mali sme jeden prípad, o ktorom sa hovorilo, že bolo to dievča, identifikované ako potenciálna obeď obchodovania a bola e, privedená do bezpečia a v tou noc vyskočila z druhého poschodia, len aby sa mohla z toho bezpečia vrátiť eh, späť do tej svojej rodiny. No ako môžete potom chrániť takúto uh, eh, oveď, ktorá nechce spolupracovať naopak eh, a deti, ktorých uh, obchodujú ich vlastní rodičia, sú potom veľmi ťažko sa s ním sa vlastne dostávajú od nich informácie. No potom Otázka dopytu. Samozrejme, dopyt je presne to, ktoré je pohonom e, obchodovania. Ako sa to bude riešiť, to je veľmi zložité kriminalizovanie e, nákupu sexu sexuálnej služby podľa mňa by bolo veľmi, veľmi zložité aj pre policiu. To hovorím z vlastných skúseností. Ďalej Takisto je veľmi dôležité eh, zabezpečiť eh, vôbec eh, stíhanie, respektíve veľmi ťažké je dostať tieto osoby alebo obete, dostať z nich výpovede, aby naozaj mohol byť spravodlivý súd a podobne, ako oni nebudú vypovedať len tak ľahko. Yeah, uh, okay. um, victims of trafficking is an economic resource. Of course they are. Um, they're, they're, they're a piece of property. No, teraz, um, musíme zmeniť toto prostredie, ako hovorím stále, že za súčasného ekonomického eh, ekonomickej situácie, teraz nerovnakých príjmov v EÚ, je to veľmi ťažké eh, populačné skupiny, ktoré sú problémové. Pred piatimi rokmi ste sa pozreli na mapu EÚ a mohli nakresliť nejaké šípky, že odkiaľ kam prichádza alebo kam odchádza, ako smeruje trestná činnosť. Teraz už e, takéto šípky neexistujú, to už ide všetkými smermi. E, Schengenská hranica výrazne zjednodušila obchodovanie s ľuďmi a e, jasne, nemusí, ťažko povedať teda, že či e, väčšina, pacha, väčšina obetí pochádza z tej či z inej krajiny. Minulého roku sme mali v ďalšom prípade predsednička prerušuje rečníka, eh, že už nemáme veľa času. We have UK nationals trafficking UK nationals to Scandinavia for labor. Takisto máme uh, Angličanov, ktorí um, unášajú deti do Škandinávie to sú vzdelané dievčatá, potom sú ženy, ktoré majú vysokoškolské vzdelanie, vedia, ovládajú dva, tri jazyky a sú ochotné, aby sa s nimi obchodovalo každodenne. A takýmto spôsobom vlastne títo obchodníci môžu veľmi ľubovoľne obchodovať s týmito obeťami, keďže sú, s tým súhlasia svara på några frågorna. Teraz dostane pani Žorž príležitosť, aby zodpovedala niektoré otázky. Keďže vidím, že sme prekročili stanovený limit, budem veľmi stručná a chcela by som povedať, že Frontex sa zaoberá iba otázkami, ktoré sa týkajú hraníc, takže sa nebu- nebudem hovoriť o vyšetrovaní, o niečom takom. Je tu určitá dôležitá otázka a síce, či vieme rozlišovať medzi e, obchodom s ľuďmi a ilegálnou migráciou. Ako povedal kolega, nie je tam žiadna jasná línia medzi týmito dvomi vecami. Obchodovanie s ľuďmi bude pravdepodobne to súčasťou toho širšieho konceptu ilegálnej migrácie, lebo tí ľudia, s ktorými sa tam obchoduje, tak na nich môžeme uplatňovať princípy, ktoré sa týkajú ilegálnej migrácie. Sa týkajú ľudí, ktorí neprídu s e, všetkým potrebnými dokumentami. Myslím si, že dôležité v tejto súvislosti je povedať to, že nevyhnutné poskytovať ochranu obetiam obchodovania s ľuďmi a ju dostali povolenie na pobyt potom, ako sa zistí, aká je situácia a samozrejme, je to veľmi dôležitá vec, ktorá sa týka vzdelávania a informovania. Je to o pohraničiarov, boli pripravení, aby vedeli, že tá osoba, ktorú, na ktorú natrafili, je obeťou obchodovania s ľuďmi. Toto vôbec nie je jednoduchá otázka, keď sa týka, čo sa týka ochrany externých hraníc. Je tu o verifikáciu každej osoby a dôležité je identifikovať takúto obeď obchodovania. Dôležité je vzdelávať pohraničiarov, poskytnúť im čo najviac potrebných informácií a potrebné charakteristiky, vedeli, ako sa majú správe, správať, vedeli, ako sú trendy v tejto oblasti, vedeli, že keď na niekoho natrafia, že možno bol obeťou obchodovania, čo môže identifikovať podľa určitých signálov a potom sa môže začať vyšetrovanie a môže sa zistiť, aká je tá konkrétna situácia. Vzdelávanie sa samozrejme bude zameriavať na obete týchto trestných činov. Potom je to ešte otázka maloletých, ktorí sprevádzajú tieto osoby. Španielské predsedníctvo to už zahrnulo do svojho pracovného programu a samozrejme Frontex bol požiadaný, aby poskytol potrebné vzdelávanie, ktoré sa týka teda mladistvých bez sprievodu, to je veľmi dôležité z hľadiska externých hraníc a súhlasím s tým, čo povedali kolegovia ohľadne tejto situácie ale naša organizácia nemá možnosť na kontrolu tej situácie a to je bolo všetko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem pekne prvému panelu a teraz pokračujeme ďalej. Dostávame sa k druhému panelu. Poprosím, aby prišli medzi nás rečníci. To bude FRA, ILO a Rada Európy.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 Ďakujem. Teraz e, začíname s druhým panelom a to je o dôležitosti zbierania informácií pre prevenciu, e, sledovanie obchodovania s ľuďmi, pretože trošku meškáme. E, rada by som dala hneď slovo predstaviteľovi agentúry pre základné ľudské práva Ioannisu Dimitra Pulosovi. Uh, Ďakujem. Ďakujem za pozvanie uh, agentúry pre základné ľudské práva aby som mohol prispieť k tomuto veľmi dôležitému semináru. Tam je pani hlavným cieľom agentúry pre základné ľudské práva je um, poskytovať uh, pomoc na základe dôkazov a expertizu členským uh, štátom o otázkach základných ľudských práv, ako napríklad uh, um, obchod s ľuďmi a moderné otroctvo a porušovanie základných ľudských práv. Táto bola založená v roku 2007, začal pracovať v oblasti obchodovania s ľuďmi a výskum, Tento výskum obsahuje e, špecifický súbor e, ukazovateľov, napríklad e, vypracovanie ukazovateľa mm, pre porušovanie práv detí, e, ktorými chceme dostať čo najspolahlivejšie údaje k dispozícii. Čo sa týka obchodovania s ľuďmi, tie ukazovatele, ktoré naša agentúra vypracovala, mm, pokrývajú štyri otázky, hlavne identifikáciu obetí, ochranu obetí a stíhanie e, páchateľov a e, prevenciu obchodovania. Tieto indikátory aplikuje naša agentúra v správe o obchode s deťmi, e, ktorá bola vydaná v júni minulého roku a pár kopí máte k dispozícii. Dovolte mi stručne povedať pár výsledkov k identifikácii obeti. Jeden ukazovateľ sa týka mechanizmu, existencie mechanizmu zberodaj. Na základe komplexnej definície obchodenia s ľuďmi, ktorá napríklad zahrňa mm, obchodovanie pre sexuálne a ekonomické vykoristovanie, pre e, nezákonné činnosti, pre nutené e, mažostvo, pre adopciu detí, obchod s orgánmi a tak ďalej. E, naše štúdia ukazuje len malo ehm, členských štátov má špecificky, um, len 8 členských štátov má špecificky mechanizmus zberu údajov eh, k dispozícii a traja na tom pracujú. Okrem toho niektoré údaje o um, eh, obchodení s ľuďmi sa zbierajú um, u policie alebo u pohraničníkov. Po druhé, čo sa týka um, počtu um, detí, ktoré boli identifikované ako obete obchodovania um, na členských štát EU za rok, um, sú tieto rozvolené podľa e, formy obchodu, e, veku, pohľavia, krajiny obchodu, postihnutia alebo osobitných potrieb. Okrem toho, ako Europol vedel v správe v decembri 2009, e, hlavné formy obchodovania, ako napríklad pre vykoresťovanie v práci e, tradične e, neboli prioritou pre orgány činné konanie, trestnom konaní, hoci e, sú skutočné prípady, kedy obchodovanie pre vykoresťovanie v práci predstavuje externú formu E, činnosti a problémy s identifikovaním e, obetí e, boli ilustrované počtom e, zverejnených v niektorých krajinách. Napríklad v Spodnom kráľovstve zverejnili, že v roku septembri, medzi aprílom a septembrom 2009 bolo 347 obetí obchodovania s ľuďmi v Irsku v 2009 ohlásili 66 potenciálnych prípadov obchodovania s ľuďmi Tretia otázka sa týka dôkazov špecializovanej identifikácii výcviku pre organičné trestnom v Konaní. Zistili sme, že asi väčšina členských štátov poskytovala rôzne druhy výcviku. Nebolo to jasná súdržná stratégia. A štyri členské štáty neposkytujú vôbec žiadne, žiadny výcvik, eh, aspoň pre organičné trestné konaní. Čo týka ochrany obeti, eh, No, čo sa týka e, dôkazov formalizovaných najlepších e, záujmoch a ich e, zistení. Väčšina členských štátov aplikujú zásadu najlepších záujmov podľa ich vlastných právnej praxe na základe národných zákonov o ochrane detí a v niektorých prípadoch napríklad Nemecku, Španielsku, Francúzsku, Taliansku a Irsku na základe judikatúry. Po druhé, právne ustanovenia e, zabezpečujú právo e, zostať na území štátu. A vo väčšine členských štátov e, sa udeluje povolenie pobyt len keď obete spolupracujú s policiou. No, v mnohých prípadoch obeď nie je schopná spolupracovať s orgánmi a môže byť predmetom postihnutia, keď e, sa vráti späť do rúk e, obchodníkov s ľuďmi. 10 členských štátov nemajú žiadne štatistiky o, e, ako, o počte detí, ktoré dostanú povolenia dočasný pobyt. Ďalej sa jedná o zistenie výskumu za rok obdobie 2007 2009 členských štátov nemali formalizované a štandardizované systémy a e, ďalšie 4 členské štáty nemali k dispozícii žiadne informácie. Čo sa týka stíhania pachateľov, počet e, usvedčení v obchodovaní s deťmi náš výskum ukazuje, že štatistika usvedčení e, často je nafúknutá štatistikou za iné trestné činy a potom je veľmi ťažké aplikovať tento ukazovateľ. No Čísla, ktoré sú k dispozícii, naznačujú, že je veľmi eh, málo hm, osvedčení v prípadoch obchodu s deťmi a tieto boli zistené len v štyroch členských štátoch od roku 2000 do 2007. A v piatich členských štátoch eh, sme zistili, že neboli žiadne usvedčenia v hm, tomto dve. V jednom členskom štáte eh, nebol identifikovaný ani jeden prípad obchodovania s deťmi a často zatknutie nevedie k trestnom stíhaniu ani k usvedčeniu. Pedometer 2 e, výsledky e, pre Spojené kráľovstvo ukazuje, že 406 e, ľudí bolo zatknutých a 67 bolo vinených z obchodu s ľuďmi a len 15 bolo usvedčených a odsudených na 9 mesiacov a 11 rokov. Druhé sa týka náhrady vyplatených k obchodovaným deťom väčšina členských štátov poskytuje právo uchádzať sa o náhrady, ale toto je možné robiť len cez občianské kolenie. A poskytovanie takéto náhrady je skôr výnimka ako pravidlo. A nakoniec k prevencii obchodovania s deťmi tieto výsledky ukazujú, že všetky členské štáty vykonávajú rôzne činnosti zvyšovania povedomia, hoci e, nie každá sa ukázala byť účinná pri E, dosahovaní e, cieľových detí. Len 11 členských štátov sa zúčastnilo na európskom čísle 116.000 pre stratené deti. Národné akčné plány sú rôzne a nie vždy sú k dispozícii potrebné prostriedky. Nakoniec chcem zdôrazniť, že pre agentúru pre zákon ľudské práva návrh komisie zastupuje a predstavuje dôležitý krok vopred pre e, s obchodaním s ľuďmi a pomoc obyťam a hlavne článok 17 predstavuje e, neaplikovanie e, trestov a nestíhanie obete a e, tento musí e, byť plnený ako e, dôležité zlepšenie terajšieho stavu. Keďže naša politika netrestania je dôležité opatrenia, aby sme zabezpečili, že obede budú môcť začať veriť orgánom a môžu utiecť pašerákom. V článku 12 a 14 nastali kľúčové zlepšenia a definícia obchodania v článku 2 je značné zlepšenie a tiež e, to obsahuje e, náš boj e, proti žobraniu a vykoristovaniu a obchodovaniu pre orgány. No my chceme za to, aby to obsahovalo odvolávku pre, na vykoristovanie detí prostredníctvom adopcie. Po prijatí Lisabonskej zmluvy navrhovaná smernica byť mohla tiež uvažovať veľmi dôležité veci a to je o e, migračnom štatúte a príslušnom povolení na pobyt pre obete obchodovania s ľuďmi, keďže obchod s obeťami je dôležitý milník e, v našej politike e, Správa Europol z roku 2009 ukazuje, že e, keď boli e, obete identifikované, tak e, skoro v žiadnom prípade nemali ochotu spolupracovať s agentúrami. Chcel by som zdôrazniť, že pravdepodobnejšie budú tieto obete veriť orgánom a utečú pašerákom, ak budú mať aspoň právo na pobyt. Komisia uvádza, že v rokovaniach o revízii aký komentár v oblasti azylu. Tie e, nesprevádzané neplnoleté deti majú mať vysoký štatút ochrany. Nakoniec e, navrhnej smernici v článku 19 je doložka o podávaní správ, ktorá poveruje komisiu predkladať e, správu o informáciách získaných členských štátov. Článok 19 návrhu by mohol vyslovne vyžadovať od komisie, aby zohľadňovala údaje a informácie, ktoré poskytuje Európs, agentúra EÚ pre zákon ľudské práva, Europol, Eurojust, Frontex a tiež dôkazy z občianskej spoločnosti. Toto by nasledoval príklad e, smernice o rasovej rovnosti EÚ, kde článok 17 poskytuje príklad pre komplexnejšie e, získovanie a zberu údajov E, kde správ komisie musí zohľadňovať e, názory kľúčových zúčastnených hráčov a FRA. Thank you very much. Uh, and I would like uh, to give the floor. Ďakujem pekne. Teraz by som dala slovo zastupkyni Medzinárodnej organizácie práce ILO, pani Beate Andres o osobitnom akčnom programe ILO. Všetci vieme, akú veľkú prácu vykonáva ILO v tej organizácii, tak jeho rozdávam slovo pani Andres. Pani predsednička, ctení poslanci, Dámy a páni, je pre mňa veľká časť zúčastniť sa tejto dôležitej diskusie, ktorá prispieva eh, príprave novej smernice EÚ o boji eh, a prevencii proti obchodovaniu s ľuďmi. Chcela by som poďakovať spravodajcom a eh, organizátorom tohto semináru za možnosť, že za možnosť pre ILO predložiť svoje názory. Bola som požiadaná, aby som sa dotkla konkrétne e, získavania informácií, prevencie a monitorovania protiobchodných politík, ale Chcela by som uvieť niekoľko všeobecných poznámok k smernici ako takej IOO, víta novú smernicu a chcela by som obrátiť vašu pozornosť e, k listu, ktorý podpísal ILO aj iné agentúry a môžete vonku pred no, miestnosťou kopie tohto listu vidieť E, vlastne ten, tento, tento list e, žiada všetky členské štáty, parlament aj komisiu, aby skombinovali všetko svoje úsilie v boji proti obchodné s ľuďmi od prijatia rámcového rozhodnutia došlo k veľkému pokroku na európskej úrovni. Najdôležitejšie je, že národná legislatíva alebo vnútroštátna legislatíva už bola e, transponovaná, alebo tieto Smernica bola transponovaná do jednotlivých vnútroštátnych eh, legislatív, vrátanie prípadov, um, obchodovanie um, kvôli čiernej práci. Avšak počet eh, týchto prípadov, ktoré sú odhalené, je stále ďaleko menší než eh, skutočný. Podľa odhadov LO v roku, v roku 2005 existuje aspoň 570 tisíc obetí, ktorí sú vnútené pracovať. A z týchto len 470 tisíc e, je dokonca e, obeťou obchodu a z nich 43% vlastne je z využívaných v sexuálnom priemysle a 57% je zneužívaných v oboch ekonomickom a sexuálnom vykoristovaní. Keďže väčšina obetí sú ženy a deti, tak e, obchodovaní muži sa ťažko odhaľujú a tiež pre nich neexistujú je veľmi veľa programov e, pomoci obetí. Myslíme si, že keď bude táto smernica schválená, povedie to k zlepšeniu stíhania z troch dôvodov. Poprvé, smernica ustanovuje základné pravidlá z hľadiska definície trestných činov v oblasti obchodovania, pričom um, osobitne zahrňa aj žobranie a je to splne v súlade s dohovorom ILO číslo 29. Po druhé, návrh smernice kladie veľký dôraz na ochranu obete a si zabezpečuje, aby bolo priame prepojenie medzi podporou e, obete a tým trestným stíhaním páchateľa. E, ďalej, takýto mechanizmus národných správodajcov alebo národných styčných dôstojníkov určite pomôže e, v lepšej koordinácii E, keď uz, aj uznávame výrazný výrazné zlepšenia v tejto oblasti. Chcela by som zdôrazniť e, určité nedostatky, um, konkrétne na otázky nutenej práce a otázky zberu údajov a prevencie. Napriek univerzálnej ratifikácii dohovoru ILO číslo 29 o nútených prácach v štátoch EÚ, mnohí ešte zdá, zákonodarci váhajú E, medzi nutenými prácami a vykoristovateľskými pracovnými podmienkami. To znamená, že nie je zadefinované konkrétne nutená práca ako trestný čin a je potrebné urobiť jasné prepojenie e, medzi nutenou prácou a vykoristovateľskými pracovnými podnikami, vykoristujúcimi pracovnými podmienkami. Vtedy potom môže nastať trestné súdne konanie. Ehm, všetky tieto Ehm, nové zavedené veci potom ehm, vlastne povedú k tomu, že ehm, bude lepšie, pretože zatiaľ neexistujú jasné definície alebo nie je nedostatok e, presných definícií, čím sa ťažko, ťažšie potom donúcie právo. E, dotkla by som sa článku 8 návrhu smernice, čo spôsobuje, že vyšetrovanie alebo stíhanie nezávisí od výpovedí obetí. To znamená, že mnohé obete sú často e, nútené, aby stiahli svoje výpovede, aby neoznamovali e, vykorisťovanie a v tomto kontexte by som chcela zdôrazniť dôležitú úlohu, ktorú hrajú inšpektoráty práce. V niektorých členských štátoch EÚ sú obmedzenia z hľadiska inšpektorátov práce. Napriek tomu hrajú kľúčovú úlohu v identifikovaní a šetrení údajných obchodov, prípadov obchodovania mimo prostitúcie. E, Proti policii inšpektorát práce vlastne môže vstúpiť na, do akejkoľvek pracovisko bez toho, aby mal pre, povolenie k domovej prehliadke. Takže hrajú veľmi dôležitú úlohu aj u zamestnávateľov a možno, že poznáte, jednotlivé členské štáty IEO diskutujú aj o nových normách e, k domácej práci, respektíve práca doma takisto bude spadať pod, pod, pod právom. Takisto by ILO chcelo zdôrazniť, že spolupracuje s expertami a primárnou úlohou inšpektorov práce je chrániť zamestnancov ďalej je dôležité takisto, vlastne títo pomáhajú ochrane pracovníkov pred vykoristovaním. Um, ehm, inšpektoráty práce sú nie len um, hodnotou pro boji proti obchodovaniu, ale zároveň predstavujú určitú súčasť um, systému rýchleho varovania. Teraz by som sa stručne dotkla z výberu údajov. Nová smer, navrhovaná smernica navrhuje eh, vytvorenie um, nejakého úradu alebo funkcie národných spravodajcov alebo podobného mechanizmu. A skúsenosti ukazujú, že takýto mechanizmus je najlepší, ktorý by bol ale nezávislý od eh, existujúcich štruktúr. Kľúčovou otázkou je momentálne definícia obete. To súvisí s právnym rámcom, o ktorom som hovorila predtým, pretože navrhovaná smernica uvádza, že osoba, ktorej je poskytnutá pomoc a podpora, okamžite ako e, kompetentné orgány e, uznali, že osoba mohla byť predmetom trestného činu obchodovania, avšak navrhovaná smernica ticho, je ticho alebo nehovorí, čo znamená toto, tento náznak alebo tieto, táto informácia. E, ILO v spolupráci s Európskou komisiou vypracovala tzv. Delphi metodológiu a my sme testovali aj indikátory Delphi cez rôzne model, moduly, aby sme dokázali um, najlepšie popísať e, obchodovanie po viacerých krajinách. A počuli sme to vlastne, aké je to zložité aj od predrečníkov. Pôvodné výsledky hovoria, že prakticky 5 z posledovanej populácie bol, bolo predmetom obchodu a keď e, sa vám to vidí, že 5% je málo, ale keď sa to extrapoluje z celkovej populácie, tak je to nakoniec vysoké číslo. A Zdá sa, že len 5 eh, všetkých eh, obchod, ľudí, ktorí boli zobchodovaní pred predmetom odchodovania, boli skutočne identifikovanými. Fakt článok 10 tejto navrhnuté smernice by mal byť efektívne implementovaný, tak eh, musia byť zavedené lepšie štruktúry a postupy, aby sa identifikovali možné obete a získavali sa údaje aj profily tak páchateľov, ako aj obeti. Napokon by som povedala niekoľko slov o prevencii. ILO e, chvaluje e, to, že navrhovaná smernica vyžaduje členských štátov prijímať príslušné opatrenia na um, z, od, odradenie všetkých uh, tých, čo páchajú tieto činy od vykoristovania osôb. V, Chcela by som vrátiť vašu pozornosť na jednotlivé zákony, ktoré tu sú v platnosti, respektíve sú v pláne pre EÚ. V mnohých prípadoch e, obchodovania hrali dôležitú úlohu práve cieľové krajiny, E, naďalej podporujeme členské štáty, aby prijímali preventívne programy e, na báze pohlaví. Tieto programy by mali sa sústredovať na ženy a deti hľadiska vykoristovania a zneužívania, ale aj tiež treba uznať, že aj muži sú často e, predmetom obchodovania a je potrebné riešiť ich potreby. Um, takisto ILO víta zapojenie organizácií zamestnávateľov a zamestnancov v boji proti obchodovaniu hľadiska prevencie. Sociálni partnery môžu hrať kľúčovú úlohu, ako aj identifikovanie um, obetí a páchateľov prostredníctvom spolupráce medzi orgánmi trestnom konaní a napokon. A týmto končím, pani predsednička vyjadril o svoju spokojnosť s tým, že návrh smernice E, ktorý sa odoláva aj na Európsku chartu základných práv, takže o toto víta. A v tomto kontexte by som chcela zdôrazniť článok 12 o slobode združovania, článok 21 nediskriminovanie a tak ďalej. A keď dáme celé úsilie boja proti obchodu s ľuďmi e, do jednej celej stratégie, je podstatné pre um, trvalú udržateľnosť tejto, tohto boja, aj efektívnosť tohto boja. Ďakujem za vašu pozornosť. Predsedníčka, ďakujem pekne za vaše vyjadrenie. A chcela by som vyjadriť môj nádej, že snáď e, aspoň niekedy sa dopracujeme k nejakým skutočnejším údajom z hľadiska toho, koľko ľudí skutočne predmetom obchodu, ale teraz by som dala slovo pani Lídii R ktorá je, predsed, ktorá je členkou sekretariatu Rady Európy a od jednotky pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ďakujem pekne za pozvánku. A chcela by som vám pogratulovať k tomu, že sa vám dnes podarilo zostaviť takýto pestrý panel. Pokúsim sa zareagovať na niekoľko bodov, ktoré zatiaľ neboli spomínané. Musím povedať, že mňa veľmi inšpirovala, inšpirovala, inšpiroval ten prvý panel, kde sa povedalo, že obchodovanie s ľuďmi a obchodovanie so ženami sa nepovažuje za prioritu činnosti. Všetci z nás sme politici a preto by sme sa mali práve nad týmto zamyslieť, položiť si otázku, čo môžeme spraviť preto, aby sa to stalo prioritou, tak ako sa to stalo pri obchodovaní s drogami. Ja osobne si myslím, že je podstatne dôležitejšie bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi ako proti obchodovaniu s nejakými tovarmi. Ja tu zastupujem Radu Európy, a existuje protokol medzi Radou Európy a EÚ o posilnenej spolupráci a toto je plán, ktorý by sa mal aj uskutočňovať. Ja si myslím, že posilnená spolupráca medzi našimi inštitúciami je veľmi nevyhnutná, vychádzajúc z tých skúseností, ktoré majú naše inštitúcie v tejto oblasti. Ja pôsobím v parlamentnom zhromažení Rady Európy od roku 1991. Mali sme tam prvú správu o prostitúcii a nutenej prostitúcii, na ktorej vypracovaní som sa podielala. A Rada Európy sa už roky zaoberá touto témou. Vlastne už v roku 1997 sme k tomu požadovali určitý dohovor. A na samite vo Varšave e, sa to potom formálne schválilo. To je vlastne prvá európska dohoda, ktorá sa týka boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Parlamentné zhromaždenie Rady Európy je skutočne hrdé na toto naše dieťa. Sme nielen hrdí na to, že sme prišli s impulzom na túto dohodu a sme hrdí na to aj z toho dôvodu, lebo to vlastne prvýkrát, kedy delegácia toho výboru sa výboru e, podielala na formulácii takéto dohody. 1. februára 2008 vstúpila do platnosti táto konvencia, tento dohovor Rady Európy, 28 členských štátov Rady Európy, z nich 18 členov Európskej únie dodnes ratifikovalo tento dohovor, ďalšie štáty ho ešte podpísali a potom je tu jeden štát, asi viete, o ktorý štát je, ktorý ten dohovor ani nepodpísal, ani neimplementoval. Dohovor Rady Európy, pričom ma prekvapuje, že sa to nespomínalo doteraz, je podľa mňa výborný nástroj na boj, pro, na boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Nie len preto, lebo sa opiera o ľudské práva, to je vlastne priorito číslo 1 je ochrana obetí a nie prenasledovanie e, páchateľov, ale preto, lebo je tam aj určité kontrolné pracovisko, kde sa nachádzajú experti, ktorí, ktorých znalosti by sa mali skutočne využívať. Toto kontrolné pracovisko pozostáva z medzinárodne uznávaných odborníkov a podľa môjho názoru je to skutočne záruka pre nezávislé hodnotenie toho, či tá, tento dohovor bude úspešný alebo nie. Podľa mňa v každom prípade by sme mali zabezpečiť to, aby ten kontrolný mechanizmus, ktorý vyplýva zo smernice, aby aj monitorovanie sa vykonávalo spoločne lebo je to otázka koherentnosti. A bolo by skutočne nemožné vysvetliť voličom, prečo, keď, sú to, keď existujú dve inštitúcie a sledujú rovnaký cieľ, prečo sa nevytvorí spoločné grémium pre kontrolovanie dosiahnutia tohoto cieľa. Tie tri priority sú prevencia, ochrana obetí a prenasledovanie a stíhanie e, páchateľov. Čo sa týka obetí, tu myslím všetky skupiny, ženy, deti, muži, ide tu o akúkoľvek formu zneužívania, či to je sexuálne zneužívanie, alebo nutená práca, alebo nejaké iné formy. Ja si myslím, že dnes sa už spomínali mnohé formy vykoristovania. Išlo o nútené adopcie alebo nútené darovanie orgánov. Dohovor sa zaoberá národnými, ako aj medzinárodnými otázkami a to hovorím na adresu kolegov z Europolu a z Eurojustu. Obchodovanie s ľuďmi nemusí byť cezhraničné, to nie je nevinutná charakteristika obchodovania s ľuďmi podľa dohovoru. Ochrana obetí to je súčasťou ľudských práv a je dôležité, aby tam bola lehota minimálne 30 dní pre obete. A tu skutočne apelujem na kolegov v Európskom parlamente. Musím povedať, že bolo veľmi zložité to presadiť na Rade Európy, lebo žiaden z členských štátov nemal chuť poskytnúť obetiam takúto lehotu, ale obete potrebujú tento čas jednoducho preto, aby sa mohli zamyslieť, aby sa mohli upokojiť, aby sa mohli rozhodnúť, či chcú spolupracovať alebo nie. Poskytnutie pobytu na poby, eh, po, po, pobytu, povolenie na pobyt, to je niečo, čo je nevyhnutné, s tým plne súhlasím, to je všetko dôležité na to, aby bolo možné sa zaoberať a pracovať s touto, obeť, s touto obeťou. Potom repatriácia, to sú ďalšie otázky, ktoré sú veľmi dôležité a tu musím povedať a nadviazať na to, čo vlastne povedali predrečníci, že je nutné postupovať diferencovanie podľa toho, či ide o nutené práce alebo sexuálne zneužívanie, nutenú prostitúciu. To znamená, že sú to otázky, tie nutné postupovať diferencovane a veľmi obozretne. Ešte by som chcela dodať, že mechanizmus nezávislých znalcov Rady Európy už začal vykonávať svoju činnosť Medzičasom 10 krajín spadá pod monitoring. Sú tam aj členské štáty EÚ, ako napríklad Cyprus, Rakúsko, Rumunsko a potom sú tam ešte ďalšie štáty ako Gruzinsko, Moldavsko a tak ďalej. V roku 2011 sa má predložiť správa. Bude to na začiatku roku. a vieme, že belgické predsedníctvo chce uskutočniť semňa na túto tému a dovtedy by sme chceli predložiť prvé výsledky, čo bolo podľa mňa veľmi dobré načasovanie. Na záver by som chcela apelovať na štáty, ktoré ešte neratifikovali tento dohovor. Dôležité je vykonať túto ratifikáciu a ten štát, ktorý ešte ani dohovor nepodpísal, bolo by dôležité, aby čo najrychlejšie sa toto dohnalo. Na to, aby sme mohli konať v tejto oblasti, potrebujeme tu mať jednotné riešenie v všetkých štátoch Európy. A ja sa už teším na konferenciu, ktorú uskutoční belgické predsedníctvo, ktorá sa uskutoční v, na jeseň tohoto roku a budeme sa spoločne zasadzovať v prospech e, obetí a to je veľmi dôležité z hľadiska koherentnosti našich opatrení. To dôležité je preto, aby sme mohli vysvetliť našim voličom, prečo konáme spoločne v tejto oblasti. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani Jer, za e, váš veľmi zaujímavý príspevok a za to, že ste e, vyjadrili potrebu užšej spolupráce e, medzi európskymi inštitúciami Rada by som e, ohlásila nie veľmi príjemnú vec, čo sa e, týka časového tlaku. Spolupredsedovia sa rozhodli, že budeme mať spoločnú diskusiu na konci všetkých týchto prezentácií. Bereme na vedomie členov a poslancov, ktorí požiadali o slovo a chcem požiadať našich e, výborných rečníkov, aby medzi nami ostali trošku dlhšie, aby kolegovia mali trošku strpenia, pretože ako vidíte, máme výborných e, rečníkov z rôznych e, oblastí a tém, ktorí sa venujú tejto téme už dlho a bolo by škoda, keby sme nemali možnosť si ich vypočuť. Teda ja chcem požiadať ďalšieho mm, panelového rečníku z Medzinárodnej aliancie Zachránte deti Rebecca O'Donnell z UNHCR, UNICEF a z švedskej policie Meca Polsona. Ďakujem ešte raz tomuto panelu a teraz e, uvítame ďalší. We quite... Ďakujem. Myslím, že sme dosť ambiciozní, keď máme tak veľa rôznych tém v tejto problematike v jednom povede, ale vypočuli sme si veľa zaujímavých príspevkov. Keď by sme mali panelistov, keď už máme panelistov, tak požiadame ich, aby oni spoločne e, uvedli svoje prezentácie a potom budeme mať spoločnú rozprávu Najprv to Rebecca O'Donnell, to je e, advokátka e, pre deti azylantov z Medzinárodnej aliancie Zachránte deti. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem za pozvanie zúčastniť sa na e, dnešnom vypočutí. E, Zachránť deti Save the Children e, sa e, zaoberá e, politickou prácou e, v oblasti obchodu s deťmi a Máme programy a výskum, ktoré sa týkajú obchodovaných detí aj v Európe, aj v tretich krajinách a v Bruselu sme e, súčasťou pracovnej skupiny mimovládnych organizácií. A chcem e, vám teda mm, povedať pohľad e, z práce organizácie Sede Čendrov A HNDR skupina prijala vyhlásenie, čo sa týka navrhnej smernice a teraz e, sa zamerajme na pár otázok, ktoré sú e, ústredné k e, otázke podpory obeti obchodu a zasadme to do kontextu európskej politiky. Samozrejme, obchodovanie znamená, že sa dostanete do situácie vykoristovania, môžete sa tam dostať hrozbami, a násilím, môžete byť podvedení, môžete sa tam dostať s rôznymi spôsobmi vrátane žobrania a e, sexuálneho zneužívania. A teda štáty musia reagovať nielen tým, že budú bojovať e, proti trestnej činnosti a obchodu s ľuďmi, ale tiež budú e, pomáhať a chrániť tieto obchodované osoby. Iní povedali, čo znamená pomoc a podpora vrátane pomoci v fyzickom a psychologickom zotavení. Dovolte mi zúrazniť tri e, podstatné veci. Poprvé, musí byť e, e, uznané ako právo prístup k tejto podpore a to nemusí závisieť od toho, že tá obeď bude vystúpať ako svedok v nejakom konaní a ako bolo uvedené, nie vždy sú v stave spolupracovať tieto obete. Po druhé, pomoc musí byť k všetkým, ktorí trpeli v rukách E, pašerakov, a to aj e, tých, e, ktorí pochádzajú z mil EÚ a ktorých štatút migranta nemusí byť istý. Ďalej musí byť zapracovaný systém komplexnej ochrany detí, ktorý bude zohľadňovať práva a potreby týchto obetí ako detí. Ako sme počuli, to navrhovaná smernica EU je veľmi dôležitý krok vopred v e, porovnaní s rámcovým rozhodnutím z roku 2002 nielen sa zameriava na boj proti obchodovaniu, e, takisto chráni e, práva obeti a vyžaduje od členských štátov, aby zasvetili, že táto pomoc nebude závisieť od ochoty obeti vystupovať ako svetkov. Ja. Takže toto nemusí dávať do e, súladu zákony EU s medzinárodnými zákonmi. Takže dôležité, aby obete mali e, záruku e, pomoci a podpory. A toto pravidlo hovorí, že nebude e, vychádzať z podmienky povolenia na pobyt smernica o navracaní e, EÚ, ktorá vyžaduje, aby členské štáty e, deportovali e, nezákonne pobývajúcich občanov tretich štátov. Znamená, že bez ďalších ustanovení EÚ alebo národného práva tieto obete môžu byť deportované bez ohľadu na to, či tam dostanú podporu a pomoc. Teda, táto smernica poskytuje povolenia na krátkodobý pobyt a vieme, že smernica roku 2004 možno bude čoskoro revidovaná, no vzhľadom na vstup do platnosti Lisabonskej zmluvy a vzhľadom na to, že to umožňuje integrovanejší prístup k otázkam ochrany a migrácie, my vyzývame parlament, aby zvážil, či terajší návrh by už e, nemal obsahovať aspoň uznanie toho, že všetky obete majú dostať podporu a pomoc a to je ich právo bez ohľadu na ich štatút migranta. A je jasné, že tu e, môže byť e, správny rozsah e, nástrojov a politik EU, no musíme sa uistiť, že tu nebudú žiadne medzery a návrhná smernica, ktorá predstavuje holistický prístup, by mala byť kľúčovým a obsahuje tiež vzťah medzi týmito návrhmi. Napríklad e, tá skutočnosť, že sú to občania tretieho štátu. A tiež sa tu vyžaduje, aby členské štáty podnikli konkrétne kroky pre podporu detských obetí obchodovania s ľuďmi. No, vieme, že táto smernica uznáva, že e, tento systém podpory mal byť zapracovaný do širšieho systému ochrany detí. Čo máme pod tým na mysli? Systém ochrany detí e, pozostáva z súboru komponentov, ktoré keď sú správne koordinované, zabezpečujú ochranu detí. Môžu zahrňať e, viac koordináciu a otázky ochrany detí. Takže táto smernica môže vyžadovať, e, aby konkrétne kroky boli koordinované s národnými systémami ochrany detí. To by znamenalo, že tieto deti obete obchodovania budú vždy e, s tým zaobchádzané najprv ako s deťmi. Toto je hlavne e, vo veci prípadov žobrania, pretože je dôležité e, v týchto prípadoch zistiť, či došlo k obchodaniu s ľuďmi a nedoprevádzané deti, keď sú deti oddelené od ich rodín, alebo keď je tam e, stred záujmov, tento návrh e, upravuje osobitného zástupcu. My navrhujeme, aby sa to nahradilo menovaním nezávisle kvalifikovaného kvalifikované osoby. Tiež tu si uvedomuje kľúčovú úlohu, ktorú majú zohrávať tie, tieto osoby a Domnievame sa, že EU by mala využívať e, potreby opatrení podľa potrieb všetkých e, detí oddelených ich rodín. Takéto prírazové opatrenie by nielen zohralo pri zabezpečení identifikácie a zabezpečenia detí, ale tiež by e, to bola dôležitá zabezpeka. No, minulý týždeň Rada pre e, spravodlivosť a vnútro vyzvala, aby sme zabezpečili e, príslušné štandardy a záruky bez ohľadu na to, či sú žiadatelia o azyl alebo obete, o, obete obchodu a e, zaručenie, že e, s ním bude zaobchádzané ako s deťmi. A e, preto treba zistiť, či je potrebné mať nové komplexné opatrenie, pretože nemali by sme ignorovať fakt, že sú tu isté obmedzenia pri zabezpekách pre deti z tretich krajín. Musíme sa uistiť, že budú robíme potrebné previerky, aby deti sa nedostali späť do krajín, kde môžu spadnúť naspäť do rúk e, pašerákov. A potrebujeme pamätať na to, že niektoré krajiny plánujú zriadiť e, centra v krajine pôdu, do ktorých budú môcť posielať deti, keď nebudú môcť e, ich spojiť s rodinnými príslušníkmi. Napríklad aj v krajinách ako je Afganistan, kde bojujú za ochranu detí. A tiež musíme zabezpečiť, že tieto deti nebudú obyťou pašerákov. Preto musíme zabezpečiť, že česko um, bude zriadených eh, viacero zárok a zabezpek a že toto je len jeden krok eh, na tejto ceste. A na konci tohto semináru eh, naše MVO mm, vypracovali viaceré odporúčania a Domňame sa, že členské štáty budú môcť byť e, pozbudené, aby zriadili národné mechanizmy a ako ILO uvedla, tiež sú e, indikátory Delphi potrebné k nestíhaniu alebo neaplikácii trestov. To už bolo spomenuté a my by sme sa zasadili o to, aby článok 7 sa zmenil a aby e, tieto obete neboli stíhané. Čo sa týka náhrady pre obete obchodovania. Obete obchodovania by e, mali dostať e, právnu pomoc a narokovať si na náhrady e, inými prostriedkami, nielen cez trestné stíhanie. Teda my vyzývame silný Európsky parlament, aby podporila návrh komisie a tiež vyzývame Európsky parlament, aby um, presadzoval neustále zlepšovanie. Thank, thank you very much. now I would like to ask Fadila Novak Irons from UN. Ďakujem pekne a teraz dáme slovo ďalšej rečničke. Uh, Pani predsednička, ctení poslanci, ja mám dnes túto možnosť eh, uviesť túto prednášku za 6 e, agentúr UNHCR, UNICEF, UNIFEM, UNODC e a ILO. My sme spolupracovali, aby sme dosiahli spoločnú e, stanovisko e, o obchodovaní s ľuďmi. Máme spoločný list, ktorý pokrýva rôzne mandáty rôznych agentúr, ktoré pracujú v oblasti e, boja proti obchodovaniu s ľuďmi a pripravujú odporúčania, o ktorých si myslím, že vám budú e, k dispozícii. Môžete si potom náš e, dokument nájsť pred miestnosťou. Takže dnes sa budem sústrediť na niektoré z najdôležitejších tém, ako agentúry OSN. My zdieľame ehm, hodnoty členských štátov EÚ v boji proti obchodovaniu s ľuďmi a pri porušovaní vážnych ehm, vážnych porušení ľudských práv. Sú v tomto, tejto trestnej činnosti sú obete a preto vítame že chce táto smernica práve chrániť e, obete záväznými pravidlami, záväznými zákonmi pre všetky členské štáty. Ide o to, aby sa tu využil holistický prístup v tejto smernice a táto smernica je dôležité, aby bol prijatý tento holistický prístup aby sa zvýraznilo monitorovanie, posilnilo monitorovanie. Čo sa týka len prístupu e, zo strany ľudských práv, niekoľkými dňami e, sobotná splnomocníkyňa OSN pre ľudské práva, pani Jose Lowe povedala, že všetky um, zákony musia byť zakotvené z pohľadu ľudskoprávneho, avšak um, ochrana v súčasnom texte sa však vyžaduje len počas e, súdneho trestného konania a tu sa odvoláva na článik 11. Napriek oznámenému cieľu zaviesť konkrétne preventívne opatrenia pre akúkoľvek obeď e, obchodovania a to som citovala preambulu. Dúfame, že bude môcť parlament obmedziť alebo odstrániť tieto obmedzenia smernice E, my si myslíme že práve naopak, že je veľmi dôležité, aby v texte sa opak zopakoval princíp non-refoulement, ktorý zavezuje Európsku úniu a všetky členské štáty, aby nie len na, fungovali na báze dohovoru o, o, o utečencoch číslo 95, ale aj využívali ostatné medzinárodné dohody, konkrétne napríklad článok 19 e, Európskej charty, ktoré sa týka e, vyhosťovania alebo vracania osôb. Toto sú články 19 a tie e, musia byť podľa princípu non-refoulement, to znamená, že musí sa uistiť v tom, že nikto nebude zaslaný späť do krajiny, pokiaľ ho tam čaká trestné stíhanie. A, my chceme, aby sa táto smernica vrátila späť k tomuto princípu a tá, tento princíp musí platiť bez ohľadu na dohovor o utečencoch 1951 z OSN. Takže je potrebné zabezpečiť e, ochranu v každom jednom prípade a podľa prípadu a podľa podmienok a podmienok v krajine pôvodu dobrovoľná repatriácia môže byť jedným z riešení, ale nemá byť považovaný za jediné riešenie. Uznanie e, štatusu utečenca podľa článku 15 smernice o kvalifikáciách by bol dôležitý komponentom pre reakcia alebo odpoveď na určité alebo riešenie situácie niektorých obchodovaných osôb. Avšak toto všetko je možné, len keď existujú mechanizmy na e, úrovni členských štátov a musí existovať rýchla identifikácia a podpora obetí za podpory príslušných podporných organizácií a túto e, by som mohla spomínať e, článok 10 smernice. Takisto nám to aj ďalší článok pripomína, že existuje také potreba takéhoto mechanizmu, aby bol zavedený v jednotlivých členských štátoch. Okrem toho UNHCR urobil štúdiu o, obchodovaní ľudí a vo vzťahu k legislatíve. V oktobre 2009 sa zdôraznili alebo sa objavili viaceré nedostatky v legislatíve, kde je potrebné zabezpečiť komplementaritu medzi postupmi pre obete a medzi medzinárodnými právami právami alebo systémami ochrany obetí. Takže je potrebné zabezpečiť, aby tieto texty um, boli um, v súlade a je potrebné pre zosúľadiť aj mechanizmy poskytovania azylu. Národné mechanizmy môžu byť efektívne len vtedy, keď úradníci, ktorí sa dostávajú do kontaktu s osobami, ktoré sú predmetom obchodovania, majú dobré vzdelávanie alebo sú dobre preškolené. Článok 15 sa týka práve preškolenia e, pracovníkov hraničnej stráže, súdcov, sociálnych pracovníkov, zdravotníckého personálu. Čisto sa sústredí sústrediť len na školenie policajtov, to nestačí školenie je podstatné vzhľadom k tomu, aký široký záber má obchodovanie s ľuďmi a aké sú aj komplikované tieto mechanizmy ochrany. Právo na právnu pomoc je podstatné, je kritické, pre, aby bolo dostupné v praxi osobitne aj v týchto zložitých európskych postupoch, pretože obete sú často neschopné sa v tom vyznať bez pomoci kvalifikovaného právneho poradcu. A takáto právna pomoc e, musí byť okamžite poskytnutá osobe, ktorá bola okamžite identifikovaná ako obeď obchodovania a to musí aj mať členské štáty zavedené preto, aby mohli dostatočne rýchlo zabezpečiť eh, potom účasť týchto osôb v trestnom konaní. Eh, chcela by som sa teraz dotkať k nestíhaniu obetí, čo je článok 7. My vítame tento, toto ustanovenie, ale chceli by sme vyjadriť eh, naše, naše obavy E, z možností, že nebudú niektoré osoby vonkoncom stíhané alebo dostanú e, nepotrestané. Takže to znamená, že obeď obchodovania nesmie nejakým spôsobom byť e, zadržaná v krajine buď tranzitnej alebo v krajine pôvodu. Takže takýto dnes teda voláme po povinnej povinnosti ne, um, nekriminalizovania obetí, aj, aj, aj v prípade, že spáschali nejaký trestný čin, ktorým, ku ktorým boli donútené. Takže dnes nechcem diskutovať o právnom základe a nedostatku právnej e, referencie k článku 17 z, e, z zmluvy o EÚ, ale odvolávam sa na pripojený list. A teraz by som prešla k potrebe e, prístupu, potrebu z hľadiska rodovej E, citlivosti, pretože muži a ženy nie sú obchodovaní rovnakým spôsobom. Muži a ženy zažívajú toto obchodovanie rôznym spôsobom. Ženy a deti e, zažívajú disproporčne ťažký dopad na ich e, život. Preto voláme, aby tu bola rodová rovnosť zahrnutá do formulácie legislatívnych programov textov a aby boli takisto bezpe- zabezpečené školenie pre všetky zúčastnené strany. Chceli by sme vás podporiť tom, aby ste prijali um, prístup, ktorý chráni ženy a z od aby boli osobitne chránené, osobitne zraniteľné osoby a to zraniteľnosť na báze pohlavy. pohlavy alebo na báze rodovej E, my sme už vyjadrovali na viacerých paneloch tvoje stanoviska, ale myslím si, že toto je možnosť pre EÚ, aby zabezpečilo harmonizovaným spôsobom úver údajov z členských štátov. Takže údaje o jednotlivých e, azylových postupoch by mali byť harmonizované. Takisto vítame stanovisko jednotlivých správodajcov, že je potrebné zabezpečiť ekvivalentný mechanizmus, e, ale myslíme si, že Európska únia by mala z toho prospech, keby mala samotného statného zástupcu či osobu, ktorá by sa venoval otázke obchodovania s ľuďmi, pretože by mohol, mohol by to byť jasný signál, že EU to myslí vážne s bojom proti obchodovaniu s ľuďmi a bolo by dobrý systém zavedenia, bol by zavedený dobrý systém poskytovania informácií EU inštitúciám. Dámy a páni, um, takisto sa smernica venuje osobitne deťom a to veľmi silne vítame a chceli by sme podporiť parlament aj radu, aby ešte e, uvažovali, zvážili um, situáciu detských obetí, či už to bude integrovanie do spoločnosti alebo s, e, spájanie rodín s, s krajinami pôvodu. Takže je dôležité teda zabezpečiť eh, v krajinách pôvodu systémy ochrany detí. A ja už nebudem teraz opakovať odporúčania. A ďakujem pekne za túto možnosť vyjadriť naše názory aj za vašu pozornosť. Thank, you very much. Uh, we are really sorry that, uh... Ďakujem pekne. Je mi veľmi ľúto, že sme pod časovým tlakom. Žiaľ, takto to býva, ale je veľmi dôležité, aby každý mal možnosť vystúpiť a mohol hovoriť. Teraz by som poprosila Mac Olsona zo Švedska z organizácie na boj proti obchodovaniu, aby vystúpil. Ďakujem pekne, to je výborná príležitosť pre mňa z Göteborgu do Švedska prísť sem a hovoriť o našej práci my pracujeme skutočne veľmi intenzívne v tejto oblasti. Snažíme sa ísť na ulicu, snažíme sa ísť do klubov a pozerať si, sledovať situáciu pri obchodovaní s ľuďmi a robiť niečo proti tomu. Skutočne sa snažíme konať veľmi intenzívne, veľmi rýchlo tejto oblasti posledných 7 rokov a musím povedať, že je to od začiatku až dokonca špinavá činnosť. Bol som v Kyrgyzstane, v Kazachstane, v Moldavsku. Mali sme návštevu z Nigérie. Samozrejme Dánsko, Norsko, Taliansko. Hovorili sme s zastupcami týchto štátov a je veľmi zaujímavá táto činnosť a človek sa naučí veľmi veľa a získa taký určitý, určitú predstavu. Aspoň teda človek si myslí, že má prehľad. V týchto rokoch som viedol mnohé rozhovory s ľuďmi, ktorí prichádzajú častokrát z krajín, kde rodičia predajú svoje deti do štátov, kde je lepšia hospodárska situácia. A snažíme sa im vysvetľovať, že nie je v poriadku predať eh, človeka alebo kúpiť niekoho preto, lebo chcete mať sex s touto osobou, či ide o dievča alebo chlapca. Nekúpite si niekoho preto, lebo chcete mať lacnú pracovnú silu. Nekúpite si niekoho, lebo potrebujete jeho orgány, ako napríklad obličky. Keď niekto ne, nemôže mať deti, tak si nekúpi nejaké dieťa z, zo štátu, ako je napríklad Guatemala, tam bol veľký problém. Na jeseň sme tam boli a sme videli, ako to tam vyzerá, tam sú únostové, možné si objednať dieťa a títo dodajú rýchlo svoje dieťa a okrem toho s nimi spolupracujú aj skorumpované miestne orgány. To, čo hovorím, znie brutálne a je to tak. Ako policajti sa snažím vždy pôsobiť tak, zameriavame na dve ciele. Snažíme sa zamerať na organizácie, ktoré sú za touto činnosťou a zameriavame sa aj na obete, či sú to dievčatá alebo chlapci. Snažíme sa im vytvoriť lepší život. Snažíme sa ich podporovať prostredníctvom rozličných dobrovoľných organizácií, sociálnych organizácií. Čo sa týka organizácií, tak vidíme, že sa musím skutočne veľmi snažiť. Musíme sa snažiť útočiť na všetky štruktúry týchto kriminálnych organizácií. Snažíme sa útočiť na tých, ktorí kupujú tieto služby, lebo vychádzame z toho, že oni sú si vedomí toho, čo robia. Keď je o sexuálne služby, častokrát e, tí klienti vedia, že ide o obchodovanie s ľuďmi a že si niekoho kupujú len pre vlastné pobavenie. Chcel by som hovoriť o programoch na ochranu svetkov, ktoré máme. A to je určitý príklad našej činnosti. Keď sledujeme situáciu, vieme, že niekde sú dve, tri ruské dievčatá, alebo keď niekoho majú doviesť z Nigérie alebo od inakadiaľ, snažíme sa zistiť, aká je situácia, snažíme sa e, zistiť, kde pôsobí, v akých bytoch. Snažíme sa prerušiť rôznymi spôsobmi túto činnosť. Ešte predtým, ako zakročíme, sa obratíme na sociálne orgány. Snažíme sa informovať na vek obetí, či sú to dievčatá alebo chlapci. Ide o ich sociálne postavenie, aby sme vedeli o nich čo najviac, aby sme sa s ním snažili zabezpečiť chránené bývanie. Aj u nás na polícii máme určité kapacity pre takéto obete. Zameriavame sa na podozrivých. A samozrejme, tých nemôžeme zavrieť na dobu neurčitú. Preto v prvej rade sa zameriavame na obete. Vypočujeme ich na policajnej stanici, kde sa ich vlastne pýtame iba na to, aká je ich národnosť, odkiaľ pochádzajú, aký je ich vek, meno, ako sa volajú tie ďalšie osoby, ktoré sa nachádzajú v byte, prečo sa nachádzajú tieto osoby vo Švedsku a tak ďalej. Pýtame sa aj na to, akým spôsobom sa dostali k nám, či boli nútené k prostitúcii a tak ďalej. Samozrejme vieme, že nie je nutné vyvíjať nejaký veľký tlak, treba na to čas. Musíme sa zamerať na organizáciu, ktorá vykonáva túto činnosť. Častokrát obete týchto zločinov nedoverujú polícii ani sociálnym orgánom a častokrát je to skutočne na mieste, prečo nedoverujú. Snažíme sa poskytnúť obetiam dostatok času na to, aby sme mohli s nimi komunikovať, aby sme sa snažili vybudovať dôveru. Vo väčšine prípadov tu ide o dievčatá, Oni chcú, aby sme ich zobrali do Juteborgu, do parkov, na pekné miesta, aby sme ich odfotili. Oni to potom chcú poslať fotografie rodičom, aby dokázali, ako sa im dobre darí, ako si dobre žijú. Takže musím povedať, skutočne sme eh, v Juteborgu na rozličných miestach fotografovali mladé dievčatá práve z tohoto dôvodu. Hovoríme s nimi o ich príbuzných, o ich rodine, snažíme sa ich navštevovať v tom chránenom e, bývaní, sadíme s nimi na kávu, snažíme sa s nimi rozprávať o rodičích témach. Tieto obete e, nie sú vôbec hlúpe, častokrát e, sú veľmi rozumné a veľmi odolné. Rozprávame sa s nimi na rozličné témy. Častokrát je o ruské dievčatá, a veľmi pomáha napríklad, keď v prípade Rusiek ukážete mapu Ruska a poviete, kde ste všade boli. Keď máte informácie o Rusku, že môžete sa s ním rozprávať o tom, ako Rusko funguje. To znamená, že postupne krok za krokom sa im môžeme približovať. Potom niekedy človek spozoruje prvý úsmev, čo znamená, že sme na dobrej ceste. Situácia sa zdá na prvý pohľad byť beznádejná, ale to nie je pravda. Podľa mňa je možné vyriešiť mnohé prípady. Na záver by som chcel povedať niečo o takom typickom rozhovore, ktorý sa uskutočnil v súvislosti s tým, keď sa 18 ruských dievčat predalo jednej organizácii muži, nákupcovia sexu, zavolali jednej Ruske, ktorá hovorila zle po švedsky a taký priemerný rozhovor vyzerá tak. Ahoj, tu je Stík, máš niekoho nového, už sa mi nepáči Anna. Áno, áno, máme tu nové. A môžem si ju kúpiť teraz? No jasné, dohodneme sa. A kde si môžem pre ňu prísť? Tam ako vždy. Ako zaplatím? Zaplatíš tomu chlapikovi, čo ju prinesie na parkovisku. Môžem s ňou robiť, čo chcem? Áno, ale keď ju potom vrátiš, musí byť v poriadku. Dobre, a potom sa dohodnú na nejakom čase a prídu pre ňu. Tento muž samozrejme si je plne vedomý toho, že si kupuje obeď obchodovania s ľuďmi a to je úplne jasné, keď si vypočujete takýto rozhovor. To, čo je veľmi dôležité, je, že on je vlastne najlepším dôkazom v takomto prípade a my využijeme tohoto muža ako dôkaz. On skutočne nemá čo stratiť. Áno, povie, áno, ja som si kúpil v organizácii, ja som zaplatil. Ja viem, že oni majú mnohé dievčatá a on tvrdí, že on vlastne podporuje to dievča, ktoré by bolo vlastne úplne osamotené. Jednoducho takto to je. No a čo sa týka povolenia na dočasný pobyt, pri takýchto obetiach sa väčšinou poskytuje povolenie na pobyt na 6 mesiacov vo Švédsku. To znamená, že počas tejto lehoty môžeme s nimi ho- hovoriť, máme možnosť získať určité informácie, obetiem je poskytnutá zdravotnícká starostlivosť, obete dostanú aj určité, určitý finančný obnos, aby si mohli niečo kúpiť, im zabezpečené ubytovanie a možnosť, aby sa vrátil do normálneho života. Toto sa častokrát označuje ako štokomský syndrom. Častokrát je tu veľká solidarita obetí so svojimi e, pasákmi. Steve Harvey viacekrát spomínal, že sa nám nepodarilo vytvoriť také nepriateľské prostredie pre týchto organizátorov. A tu vám môžeme ešte spomenúť jeden rozhovor, ktorý sme viedli viacejkrát. So, vopred ospravedlňujem sa tie slova, ktoré použijem, ale viacejkrát sme počuli fuck the police, fuck the Swedish law. Tu skutočne nemôžeme nikoho predať, lebo tu nikto nič nekúpi. Takto sa nám podarilo znížiť dopyt a takto sa snažíme bojovať proti organizáciám. Thank you very much. Thank you very much. I think we all can agree that it would be very uh, useful and Myslím, že sme no, všetci zohľadňuje tom, že to bolo veľmi zaujímavé dozvedieť sa niečo viacej o tom, čo sa deje skutočne priamo v teréne. Teraz by som požiadala, aby zostali s nami um, teda poslední rečníci. Ešte máme posledných dvoch rečníkov z Medzinárodného trestného tribunálu a potom máme zastupcu z OBSE, e zastupky News OBSE, takže nech sa páči, príďte medzi nás sem hore. Ja, ja.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 Ďakujem, budem mať ehm, dve ešte záverečné vystúpenia a dúfam, že ešte pár minút na diskusiu nám ostane, ktorou budem môcť ehm, uzavrieť túto časť e, schôdze a potom Edith Bauer bude mať naozaj záverečné pripomienky. Teraz e, pán Konoči Tafuser, ktorý je e, sudca v súdoch pred e, súdnym konaním, tak nech sa páči, môžete uvieť závery. Ďakujem, e, dámy a páni, ďakujem za pozvanie na tento seminár. Hoci ICC, teda Medzinárodný e, súdny dvor, jeho štatút nie je udený medzi rôznymi právnymi nástrojmi, ktoré sú uvedené v preambule Európskeho parlamentu a uznesenia z 10. februára 2009 2010. Na začiatok e, uvedem stručnú analýzu právneho textu Medzinárodného súdneho tribunálu, čo týka e, trestného činu obchodu s ľuďmi. Preto odpoved na otázku, či obchod s ľuďmi mm, spadá pod e, pôsobnosť Medzinárodného súdneho mm, dvora, je menej jednoduchá, ako by sa dalo očakávať na jednej strane opäť ľuďmi ako taký a doslovne hovoriac ne, je uvedený ako trestný čin v štatute Medzinárodného trestného tribunálu. Keď sa pozrieme na zoznam činov, ktoré môžu zakladať e, trestný čin proti ľudskosti podľa článku 7.1 nášho štatútu, len činy. Tam sú činy iné ako obchodovanie s ľuďmi Článok 77 c e, trestne postihuje zotročenie. Článok 77 g takisto, okrem iného, aj e, trestne postihuje e, sexuálne otrostvo alebo akékoľvek inú formu sexuálne násilia porovnateľnej závaznosti. A ďalej článok 71k poskytuje všeobecnú doložku, ktorá zahrňa v zozname e, zločinov proti ľudskosti akékoľvek e, iné činy podobnej povahy, ktoré zamerne spôsobujú e, utrpenie alebo vážne poranenie tela alebo fyzického či psychického zdravia a tento čin sa definuje viac následkami ako konaním, ktoré ho spôsobuje. No, na druhej strane, Obchod ľuďmi predstavuje v tom istom článku 7 nášho štatútu v skutočnosti odsek 2 poskytuje niekoľko vysvetlení e, čo do významu a rozsahu konaní, ktoré sú udené v odseku 1. Osobitne článok 7.2c ktorý eh, vychádza z eh, dohovoru o otrosve z roku 1976, vyjasňuje, že zotračenie znamená eh, vykonávanie akékoľvek alebo všetkých mocí, ktoré sú spojené s právom na vlastnenie osoby a zahrania vykonanie takýchto právomocí a moci počas obchodovania s ľuďmi, hlavne ženami a deťmi. Koniec citátu. Navyše, prvky e, trestných činov, e, ktoré e, ako sme dokumento chceli pomôcť nášmu súdu pri aplikácii tohto štatútu. Ďalej uvádzajú, že pre trestný čin zotročenia, aby tento nastal, pachateľ musel vykonať akúkoľvek alebo všetky moci, ktoré sú spojené s právom vlastnenia eh, jednej či viacerých osôb, ako napríklad eh, kúpiť, predať eh, alebo požičať takúto osobu, alebo uvoliť na takúto osobu podobné odňatie slobody. A konec citátu. A tiež je tam poznámka počiarov k tomuto vysvetleniu, ktoré je uvedené v prvku v týchto trestných činoch a predpokladám, že tí, ktorí vypracovali tieto práve nástroje, eh, nemali veľkú dôveru v sudcov, ktorých eh, majú naplňať, eh, pretože v poznámke počerov v týchto prvkoch zločinov sa snažia vysvetliť, čo tým lepšie majú na mysli a táto poznámka počerov číslo 11 dodáva, citujem, že chápem to tak, že kroky, ktoré sú popísané v týchto um, prvkoch, uh, uh, zahrňujú aj obchodovanie s ľuďmi, vrátane že na deti A to isté uh, je v odseku o prvkoch a náplni trestného činu, čo sa týka činov, ktoré zakladajú zotročovanie. Musíme však brať na vedomie, že akékoľvek z činov, ktoré sú v článku 7, sú trestný čin proti ľudskosti len na keď uh, sú vykonané ako e, široký a systematický útok zameraný na civilné obyvateľstvo, sú vedomím vykonávania tohoto trestného činu. Teraz, čo týka komplementarity a uh, doplnkovosti uh, judikatúry a súdnej právomoci, tento štatút e, sa odvoláva e, na obchodovanie s ľuďmi ako e, činy, ktoré sú vzájomne previazané. Štatút považuje obchodovanie s ľuďmi ako čin, ktorý môže viesť k zotročeniu. medzinárodnej inštitúcie a dohody hovoria o zotročeniu ako jedným z činov, ktorý vedie, alebo ku ktorému vedie obchodovanie s ľuďmi. No na druhej strane zotročenie uši pojem, a toto je len čiastočné prekrývanie sa, ktoré môže mať dopad na koordináciu e, vykonávania súdnej právomoci e, na národnej a medzinárodnej úrovni. Ako je známe, vykonávanie e, súdnej právomoci sa riadi zásadami komplementarity. V skutočnosti preambula nášho štatútu potvrdzuje povinnosť štátov stíhať a vyšetrovať najhoršie trestné činy a Náš súd e, v takýchto veciach má konať len vtedy, kedy e, súd v štáte, ktorý e, má v právomoci stíhať alebo vyšetriť takýto zločin, to neurobi. Na základe úzkej definície zotrčenia podľa našich štatút náš medzinárodný súd by to mal v právomoci, ale čo sa stane keď e, činy iné ako zotračenie, ktoré budú e, viesť e, k obchodovaniu s ľuďmi, keď pôjde o ne. Táto otázka je skôr akademickej povahy, pretože v skutočnom živote toto znenie je podobné. Myslím, že môžeme zaujať dva rôzne prístupy. Na jednej strane môžeme argumentovať, že obchodovanie s ľuďmi, ako je to uvedené v štatúte, e, má byť chápané v širokom pojme, e, ktorý je definovaný v medzinárodných nástroch, Na druhej strane, akýkoľvek prístup a postup e, alebo konanie, ktoré je mimo hranic tej úzkej definície, nie je predmetom súdnej právomoci Medzinárodného tribunálu. Tento princíp e, je podporený princípom e, prísneho výkladu ustanovení, ktoré zakladajú trestnú povahu toho činu. Nie je mojou úlohou povedať, že bez ohľadu na to, aký je tento postup, je bez pochyby bezpochybné to, že aspoň jedno ustanovenie v našom štatúte obhajuje prišiel spoluprácu medzi národnými súdmi a medzinárodným trestným súdom. Aj v otázkach týkajúcich sa obchodovania s ľuďmi. Je to článok 93.10, ktorý upravuje, že súd môže, ak bude požiadaný, poskytnúť spoluprácu členským štátom nielen vo veci e, činov, ktoré zakladajú trestný čin v rámci ich súdnej právomoci, ale aj pre činy, ktoré všeobecne povedať presahujú závažnú trestnú činnosť e, podľa národného národnej legislatívy členských štátov. Je pravda, že obchodovanie s ľuďmi sa kvalifikuje ako závažná trestná činnosť e, a preto je zjavné, že Medzinárodný trestný tribunál je súčasťou inštitúcií, ktoré sú v prvej línii boja proti jedným z hlavných e, neduhov našej doby. A preto podľa mňa odvolávka na e, náš súd a jeho štatút v, záuj, v zoznam nástrojov, ktoré sú uvedené v preambule rôznych medzinárodných e, dohovorov, ktoré riešia obchodovanie s ľuďmi by určite bola na mieste. Pretože ako ja som sa dozvedel a zistil e, počas 35 rokov e, trestnosti stíhania v Taliansku, spolupráca medzi všetkými rôznymi rovňami a inštitúciami je zásadná pre účinný boj proti akékoľvek trestnej činnosti. Thank you very much. Ďakujem pekne. Ešte máme jedny záverečné poznámky od e, pani Marie Gracie Gian Marinaro z OBSC. OBSC. Takže mi sa páči, máte slovo. Ďakujem pani predsedníčka, ctení poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni. Chcela by som poďakovať predovšetkým výberu Libe a výberu pre ženské práva prispieť tomuto semináru. Dovolte, aby som vám podal niekoľko slov o mojom mandáte, teda osobitn, úrad osobitného zástupcu pre boj proti um, obchodovaniu s ľuďmi bol, vznikol v roku 1983. Máme silné um, má zastúpenie všetkých členských štátov OS, OBSE. E. A je pravda, že môj mandát je multidisciplinárny, takže pokrýva všetky tri eh, rozmery eh, činnosti OBSE, politicko, vojensko, ekonomický, ľudský rozmer, ale tradične mandát je v oblasti ľudských práv a proti, proti, proti obchodovaniu s ľuďmi. My spolupracujeme s vládami, poskytujeme technickú pomoc, aby sme pomohli vládam rozvíjať efektívne politiky boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Takisto vykonávame e, prieskum, výskum v jednotlivých krajinách a chcela by som zdôrazniť, že aj to, že podporujeme združenia medzi organizáciami, ktoré bojujú proti obchodovaniu, teda mimovládne organizácie, rôzne e, medzinárodné organizácie a budúci týždeň organizujeme o, e, konferenciu doma domáceho slúženia. Takže to je, to je jedna z, časť, z častí z, z, zneužívania ľudí, ktorá, o ktorej sa veľa nehovorí. Ale čo sa týka obchodovania e, pre sexuálne vykoristovanie, to o tom sa hovorí, ale nehovorí sa o obchodní s ľuďmi pre e, obchodné vykoristovanie. A keď hovoríme o polnospodárstve, rybolove, spracovanie potravín, um, hospitalita a podobne, tak obchodovanie sa e, s ľuďmi je masívny jav v týchto oblastiach, oveľa e, väčší jav, než sme si ešte pred pár rokmi mysleli. A moja prvá poznámka e, je nie je, alebo je, je jasné, že veľké úsilie bolo vyvinuté medzinárodným spoločenstvom vlády, sa snažili bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi, avšak e, tá, tá, tá, tá, to, čo sa, to, čo sa deje, je nepora, neporovnateľné, alebo, nejaké, alebo reakcia je minimálna v porovnaní s obrovským problémom, aký je každoročne sa pro, je potrebné podstatne, podstatne viacej obetí obchodovania z, z, z, odhaliť, aby sa mohli potom stíhať páchatelia. A, ako tu bol, hovoril pán Harvey, je stále veľmi nízkorizikové rizikové nízko rizikový trestná činnosť, pretože stále to, e, tie vložené investície do obchodovania s ľuďmi sú relatívne bezpečné v porovnaní s inou formou trestnej činnosti. Čiže sa to stále vyplatí a to ukazuje, že tieto výsledky alebo, alebo zárobky z tejto trestnej činnosti sa potom považujú, používajú na podporu ďalších eh, nelegálnych trhov, nelegálnej činnosti, teda terorizmu, eh, pašovania tovarov, zbraní a podobne. Čiže toto je problém, ktorý tu riešime musíme vytvoriť, tak ako povedal aj Steve Harvey, musíme vytvoriť naozaj nepriateľskejšie prostredie pre obchodníkov a chránenejšie prostredie pre obete. A skúsenosti potvrdzujú, že tieto veci sú podstatné a sú prepojené. som, že keď chceme chrániť eh, obete obchodovania, to je podstat práv, ľudských práv, ale ale v osvedčených postupoch členských štátov OBSE sa poukazuje, že to je aj zároveň najefektívnejší spôsob boja proti obchodovaniu s ľuďmi. A chcela by som ešte pripomenúť to, čo povedal, kolega, povedal kolega zo švedskej policie z hľadiska budovania dôvery, ktorý je pod, ktorá je potrebná pri e, pri komunikácii s obeťami. To znamená, že to vyžaduje dobrú politiku, vyžaduje vzdelávanie a školenie orgánov činných trestnom, konaní, vyžaduje si to úzkú spoluprácu medzi týmito orgánmi a mimovládnymi organizáciami a chcela by som povedať niekoľko slov o návrhoch smernice na boji proti obchodovaniu s ľuďmi. My vítame tento návrh Európskej komisie, ktorý má holistický prístup a sú tam inovatívne ustanovenia aj v porovnaní s dohovorom Rady Európy, ktorý už je dokument na veľmi vysokom, vysokej úrovni z pohľadu ľudských práv. A chcela by som pripomenúť, že jedný z najdôležitejších noviniek v smernici alebo návrhu smernice je predpoklad, že obeď bude, má byť osobi, osobne chránená okamžite, keď vzniká podozrenie, že osoba bola predmetom obchodovania. To znamená, že musí okamžite E, dostať pomoc, aj keď je ešte len predpokladaná obeď, e, ešte keď ani nie je obeťou. A to je úplne iný prístup v porovnaní s tým, čo sa deje každodenne v krajinách EÚ. kde rozhodnutie kompetentného orgánu alebo kompetentných orgánov často potrebné, aby vôbec sa mohlo začať nejaké konanie alebo niečo, alebo sa by sa mohlo pomôcť obeti. effective uh, uh, policy should be in place. A to znamená, že treba mať zavedenú dobrú politiku ochrany za všetky na všetky situácie aj vykoristovania a podobne. A to je práve tá dôležitá úloha inšpektorátov práce, ktorí kontrolujú a identifikujú možné um, dôsledky obchodovania s ľuďmi na pracovisku, ale zároveň monitorujú všetky situácie, kde sa nájdú pristahovalci, ktorí čakajú na implementáciu príkazu na vyhostenie, pretože e, často zistíme, že niektorí z nich v podstate boli aj predmetom obchodovania. Chcela by som takisto povedať, že jeden z dôležitých ustanovení tejto, tohto návrhu smernice sa týka bezpodmienečnej pomoci z dôvodov, ktoré som uviedla už predtým, obeď eh, musí dostať pomoc eh, bez ohľadu na to, že či respektíve ako náhle vznikne podozrenie, že je táto osoba obeťou, tak má dostať bezpodmienečnú pomoc. A text, ktorý rada zverejnila včera, zavádza určité, určité obmedzenia tohto bezpodmienečného tejto bezpodmienečnej pomoci. A ja by som chcela vyzvať eh, Európsky parlament, aby aby jasne požadoval to, aby táto pomoc bola bezpodmienečná, bez akýchkoľvek obmedzení. Uh, uh, mm, two, uh, issues. Um, um, on, on which uh, the, uh, the, the, um, the uh, intervention of the European Parliament could... Takže toto je veľmi dôležitá oblasť, kde by požiadavka alebo vstup Európskeho parlamentu bol veľmi do, dobrý, keby e, sa pokúsil zlepšiť text, ktorý včera zverejnila rada. Ďalej, čo sa týka extrateritoriálnej no, pôsobnosti práva a jurisdikcie, myslím si, že je jasné, že keď e, obchodovanie organiz- podnikajú rôzne zločinecké skupiny, ktoré tzv. nie sú tradičné e, zločinecké skupiny a ktoré sú, sú nejako súčasť také tradičné, to nie sú ako ne, také nejaké mafie, ako boli voľa kedy mafie, alebo ako sú mafie v južnej časti Talianska, ale toto sú také zločinské skupiny, ktoré sú medzinárodné a e, spolupracujú krajiny pôvodu s krajinami cieľovými a tam dochádza k, k a preto je dôležité, aby členský štát e, vzal svoju zodpovednosť za stíhanie týchto zahraničných e, zločincov, ktorí v niektorom inom členskom štáte vykonávajú trestnú činnosť. To znamená, že táto extrateritoriálna jurisdikcia by mala byť záväzná nie len pre um, domácich, ale aj pre um, nerezidentov. Ďalej, ďalšia oblasť, je, treba, ktorú treba zlepšiť, e, tá sa týka právnej pomoci a právneho zastupiteľstva. Právna pomoc je potrebná hneď od začiatku identifikačného procesu, pretože obeď musí prijať neformálne rozhodnutie o tom, ako zvládnuť túto situáciu aj z hľadiska trestnoprávneho a musí byť schopná obeď e, E, žiadať o svoje nároky a takisto môže žiadať aj o kompenzácie, čiže právna pomoc e, podľa všetkého zdarma by mala byť poskytnutá osobitne deťom, ktoré sú obeťami. Takisto by som zdôraznila to, čo už niekto povedal, myslím Silvia Kosta, že počas diskusie teda to povedala Silvia Kosta, že dúfame, že aj smernica o povolení k trvalom pobytu, smernica 81 z roku 2004, bude čoskoro revidovaná. Je absolútne pravda, ako mnohí rečníci tu zdôraznili, že nie vždy sú obete vôbec schopné spolupracovať s orgánmi činnými trestnom konaní a súdnymi orgánmi a to, že povolenie k pobytu je udelené na báze spoluprác, aby tá osoba spolupracovala, to je väčšinou veľká prekážka e, rozvoja efektívnej politiky boja proti obchodovaniu. Čiže malo by to ísť viacej smerom k ľudskoprávnemu pohľadu. Uh, let me also say that we stress the importance of uh, monitoring mechanism we um, develop as a um, OSCE. Chcela by som vám povedať aj niečo o monitorovacom mechanizme spolu s Európskou úniou je dôležité budovanie inštitúcií a dúfame, že to bude aj v tomto návrhu smernice. Nebudem opakovať to, čo už bolo povedané o prioritizácii detských práv. Chcela by som len povedať, že vítame Eh, oznámenie komisie a rady, eh, uzávery rady o nesprevádzaných eh, neplnoletých osobách. A chcela by som povedať, že v tejto oblasti by sa mala denná prax zmeniť. Žiadne štandardné odhady by nemali byť k dispozícii, ale najlepšie konanie v prospech alebo v záujme dieťaťa by malo prebehnúť za účasti dieťaťa, za prítomnosti právneho zástupcu dieťaťa, aby sa identifikovalo to správne e, riešenie, ktoré bude aj trvalé. A vždy treba pristupovať k tomu, že dieťa môže byť aj obchodovaným dieťaťom a potom nájsť skutočné riešenie. Thank you very much. I think the reality is that we don't have... Ďakujem pekne. Realitou je, že nemáme čas na diskusiu, ale ja by som chcela navrhnúť členom výboru LIBE ako aj ženského výboru, aby predložili určité otázky. Mohli sme postupovať tak, že by sme mohli potom požiadať našich rečníkov, aby zodpovedali niektoré otázky, Takže mohli sme takto zhrnúť nejakým spôsobom, lebo ináč by to nebolo možné, lebo určite máme všetci mnohé otázky. Takže ďakujem vám teraz všetkým za vaše príspevky. Máme tu pár minút na záverečné slovo zo strany spolu spravodajkyni pani Edith Bauer. Edith, nech sa páči, pokús sa to nejako uzavrieť. Ďakujem szépen a egy egész hosszú listát. Ďakujem pekne za slovo. Ja tu mám skutočne dlhý zoznam toho, čo by som chcela povedať a čo musím povedať. Chcem sa teraz poďakovať všetkým prítomným, všetkým tým, ktorí zostali s nami. Chcem sa poďakovať rečníkom, poslucháčom. Keď sme zostavovali program semináru, mali sme 3,5 hodiny času. A sme si mysleli, že máme až príliš veľa času ale myslím si, že všetci máme ten pocit, že sme potrebovali ešte veľmi veľa času, lebo každý tu má veľa, čo mohol povedať, ale čas nie je neobmedzený. A chcela by som povedať, že je jednoznačné, že máme asi viac otázok ako odpovedí. Myslím si, že jedna vec je teraz každému jasná. A to, že naša zodpovednosť je veľmi veľká a že musíme niečo vykonať v tejto oblasti. Samozrejme je dôležité, aby sme mali európsku dohodu. Jedna z rečníčiek, konkrétne zastupkynia Rady Európy, hovorila o dohovore. To je veľmi dobré. Dôležité je tu mať aj právny základ, ktorý nám poskytuje Lisabonská zmluva a už neto vznikajú prekážky, ktoré je nutné prekonať. Keď si pozrieme text komisie, ten obsahuje určité časti, ale to nie je dostatočné na to, aby sme mohli pokračovať prevencia ochrane obetí. Tento návrh sa obmedzuje na niektoré témy a samozrejme sú tu určité úlohy, ktoré ten rámec prekračujú. Legislatíva tu nestačí, o tom hovoril Steve Harvey. Tá tolerancia obchodovania s ľuďmi je pomerne veľká. Ak sa to celé budeme sa snažiť riešiť tak, ako to, aby to sme mali čo najrychlejšie, najjednoduchšie vyriešené, tak e, sú tu určité rizika. Napríklad, keď si chcete čo najlacnejšie zrekonštruovať váš dom, je možné, že vám to budú pracovať nejakí ľudia, ktorí sú obeťou obchodovania s ľuďmi. Sú tu mnohé otázky, ktoré sú veľmi zložité. Na záver chcem povedať, že je to zodpovednosťou nás všetkých, a preto sa musíme zaoberať tým, čo môžeme dosiahnuť a byť čo najefektívnejší. Musíme bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi, musíme znižovať toleranciu voči týmto činnostiam. Verejnosť by nemala akceptovať obchodovanie s ľuďmi, za normálnej okolnosti samozrejme to neakceptujeme. Spolu s pani Hirt máme veľkú zodpovednosť, lebo my sme a aktívnymi účastníkmi práce na návrhu legislatívy. Snažíme sa redukovať obchodovanie s ľuďmi a potláčať. Ďakujem pekne ešte raz za váš záujem, za vašu trpezlivosť. Ďakujem.